Uh, Vážne kolegovia, pekné popoludne. Bod číslo 1, schválenie programu. Navrhujem e, nasledovné zmeny. Bod 15 sa odstranil z navrhu programu. Ide o e, navrh správy, e, pokiaľ ide o suspenzný mechanizmus. Bod 16, schválenia návrhu správy boj proti korupcii a E, uznesenia ohľadom Krymy, to sa odročuje e, a s týmito zmenami, pokiaľ nemáte žiadne namietky, potom by sme schválili pozmenené na e, znenie programu oznámenia predsedu. Bohužiaľ, chorvačtina a galština dnes a zajtra nie sú pritomné. Bod 3, schválenie zápisnice. Máme zápisnicu z 1. februára, 21. 22. decembra, 30. novembra. 1. decembra, 12. 13. oktobra a 15. 16. júla. Ak nemáme žiadne námietky, potom eh, eh, považujeme zápisnice za schválené. A teraz, kolegové, bod 4. To je prvá vecná eh, téma, ochrana súkromia v režime online pri zabezpečení väčšej e, európskej digitálnej e, autonómie. Tu máme výmenu názor s pánom Guillaumeom Pupardom, generálnym rediteľom Národnej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť Francúzska. ANSI, kolegovia, zrejme si spomínate, že po správe o elektronickom sledovaní občanov Líbe v decembri minulého roku e, organizovalo konferenciu e, o ochrane súkromia v režim online e, cestou posilnenia IT bezpečnosti a posilnenia e, potenciálu IT. Robili sme to spoločne s ITRE IMCO a zrejme si spomínate, že vtedy sme veľmi podrobne o tom hovorili a dva mesiace plánovali. Išlo o interaktívnu konferencie s 18 e, odbornými, e, odborníkmi. Okrem iného sme sa e, uznesli, že treba vytvoriť autonómny priemysel v Európe. O tom sme hovorili v uznesení parlamentu ešte v roku 2014. Takže dnes, aby sme zachovali túto dynamiku, práce, e, ktorú sme odvedli predtým. Som veľmi rád, že máme tu pána Pupára, generálneho rediteľa ANSI. A pripomínam, že to je francúzska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, e, podporuje e, digitálne autonómiu v Európe a zvrchovanosť tejto oblasti. Takže vítam vás, pán Pupár, a máte slovo. Merci beaucoup, merci de... Ďakujem, ďakujem, že ste mi dovolili zúčastniť sa tejto výmeny názorov na digitálnu bezpečnosť, ktorá nás pochopiteľne veľmi, veľmi zaujíma. E, myslím si, že dnes je rozhodne dobré, aby sme urobili ambiciózny krok na európskej úrovni a v tejto súvislosti by som si s vami chcel vymeniť niektoré názory, ktoré považujem za dôležité. V prvom rade chcel by som sa vrátiť k informatickej, informačnej hrozbe, e, ktorá viedla k založeniu našej agentúry ANZI, pretože existuje rad prípadov útokov na, počítač, útokov na počítačové e, systémy. E, dnes by som chcel povedať, že je veľmi znepokojivá e, tendencia e, silnenia týchto útokov a zvyšovania ich technologickej úrovne. E, Nede to iba o počet týchto útokov, pretože skutočne je tu čoraz väčší počet skupín, ktoré sa venujú počítačovým útokom, ale je potrebné, aby sme sa venovali veľmi vážne tzv. počítačovej kriminalite, aby sme napríklad zabranili E, krádeži údajov a je potrebné, aby sme e, sa e, zamerali na vývoj systémov, ktoré by zabranili nielen prenikaniu počítačových vírusov, ale je potrebné, aby sme vedeli aj lepšie šifrovať informácie, aby sme zvýšili bezpečnostnú úroveň. A takisto sú tu rôzne snahy um, um, vydierať uh, ľudí tým, že sa im uh, ukradnú uh, údaje, osobné údaje, alebo že sa, počíta, že sa generujú niektoré systémy, ktoré umožňujú zneužívanie finančných tokov. A tu nejde len o malé útoky, ale tu nie je totiž žiadna e, záruka úspechu, pretože keď je človek vydieraný, tak e, má len malú možnosť sa braniť. A pokiaľ ide o celosvetovú úroveň, na ktorej sa tieto útoky dejú, Možno povedať, že celkový objem peňazí, ktorých, ktorého sa to týka, je obrovský. Som osobne presvedčený, že časť týchto peňazí je znovu investovaná e, do výskuma a vývoja, ktorý by umožnil ešte zdokonaliť tieto metódy v budúcnosti. Ehm, eh, to je veľmi znepokojujúci trend. Ďalší veľký problém, s ktorým sa v súčasnosti potýkame a ktorý sa žiaľ veľmi často vyskytuje, to je um, to sú tie špecializované skupiny, ktoré sa snažia preniknúť do, do počítačových systémov tak v verejnej správe, ako aj vo veľkých či malých podnikov, a ktoré takýmto spôsobom sa snažia ukradnúť údaje obchodného charakteru, technického charakteru. Skrátka všetko, čo by mohli využiť a zneužiť. E, toto je realita ktorá je podľa mňa veľmi podceňovaná a to z toho dôvodu, že toto sú mimoriadne diskrétne, utajené útoky e, a tieto sa snažia tí, ktorí preniknú do počítačového systému, sa snažia to robiť tak, aby neboli veľmi rýchlo odhalení. E, a pokiaľ sa nebudeme snažiť ich odhaliť, tak môžeme mať pocit, že nič sa v podstate nedieje. Čiže môže to trvať veľmi dlho a my sme napríklad minulý rok odhalili 20 takýchto e, útokov, ale celkový počet počet e, je oveľa vyšší, pretože týchto 20 útokov to boli útoky proti počítačovým systémom veľkých e, korporácií a, toto, a, a správy, ktoré môžu ohroziť národnú bezpečnosť. E, čiže je to niečo, čo nás veľmi znepokoje. Ja som povedala, že išlo asi o 20 útokov, ale to sú len tie, ktoré boli odhalené. Nie som schopný poskytnúť spolahlivý dobrý údaj o celkovom počte takýchto útakov, lebo naozaj je ich veľa, ktoré jednoducho nevidíme. Ďalšia vec, ktorá stiažuje boj proti takýmto útokom proti počítačovým systémom je, je E, to, že sa veľmi ťažko získavajú dôkazy. Bez, nevieme, či ten útok pochádza zo západu, z východu, či to je útok zo strany e, mafiánskej skupiny alebo zo strany konkurencie. Je veľmi ťažké odhaliť zdroj týchto útokov. Vyšetrovanie, ktoré v súčasnosti prebieha zo strany spravodajských služieb a policie, e, ukazuje, že sú tu skutočne veľmi ťažko rozlišiteľné zdroje informácií, alebo ktoré, ktoré alebo to, že ktoré e, skupiny v podstate sa zapájajú do týchto útokov, pretože je tu veľký vzájomný prienik. Uh, Ďalej je tu veľké riziko sabotáže. My, e, pokiaľ ide o sabotáž, tak to takisto využíva systémy e, alebo spôsoby prenikania do počítačových systémov. A takéto sabotážne útoky by mohli ovplyvniť fungovanie sieti a mohli by ohroziť ich dobré fungovanie alebo mohli by mať za cieľ zničiť tieto siete a všetky funkcie, ktoré vykonávajú a môže ísť o siete, kde nie sú napríklad tajné údaje, ale ktoré zabezpečujú e, fungovanie kritickej infraštruktúry, napríklad doprava, priemysel, Napríklad e, zoberme si rafinériu. Tam nie sú nejaké mimoriadne citlivé údaje, ale dobre fungovanie rafinérie, ktorá je dnes 100% e, e, riadená počítačmi, je veľmi ohrozené v prípade takýchto útokov. A tie útoky môžu mať buď politické, teroristické alebo e, ekonomické pozadie, ale v každom prípade by to mohlo viesť ku katastrofám, napríklad v oblasti dopravy. Nemusím to zdôrazňovať, že aká katastrofa by mohla vzniknúť, keby boli napríklad ohrozené systémy riadenia dopravy. Dnes e, Našťastie nie je veľa takýchto prípadov, ale podľa mňa to, nejde, to, to nie je eh, z dôvodu, že by to nebolo možné, ale zrejme tá motivácia útočníkov nie je ešte natoľko eh, výrazná, ale minulý rok napríklad bol zaznamenaný útok proti televíznej stanici TV 5 Monde a cieľom bolo zničiť eh, túto televíznu stanicu tým, že by sa ohrozilo fungovanie e, a v tom momente, keď boli e, uskutočnené tieto útoky, ten útočník sa takmer, útočníkovi sa takmer podarilo túto sieť zlikvidovať. A kto sú, kto sú títo útočníci, aká je ich motivácia? E, tieto e, prepojenia sú nie celkom jasné, ale žiaľ, vieme si predstaviť, že v budúcnosti môže dôjsť k útokom, kde nebudú cieľom e, útokov len krádeže údajov, ale môžu tam byť aj niektoré oveľa násilnejšie ciele. Preto otázky počítačovej bezpečnosti sú podľa mňa zásadné, dôležité pre fungovanie našej ekonomiky, inštitúcií, demokracie a je nevyhnutné, aby sme na to zareagovali veľmi dôrazne a ambiciozne, pretože výhodu majú útočníci. Je zrejme oveľa ľahšie útočiť, ako brániť ale zároveň my vieme, ako sa brániť, ale musíme do toho vložiť potrebnú energiu a potrebujeme zabezpečiť súčinnosť viacerých aktérov. A najmä e, počítačová bezpečnosť už nie je iba záležitosťou e, E, niekoľkých expertov. Mala by to byť téma, ktorá by mala znepokojovať nás všetkých a každý by mal sa ujať svoje zodpovednosti. Musíme si kolektívne položiť otázku, ako zachrániť e, pred takýmito počítačovými útokmi. Vo Francúzsku sme vytvorili v reakcii na túto skutočnosť agentúru, ktorá sa volá ANSI. Bolo to v roku 2009, čiže pomerne nedávno. Dnes nás je okolo 500 e, pracovníkov tejto nadácie a my sa snažíme čeliť e, tomu nebezpečenstvu, ktoré predstavujú počítačové útoky. E, využívame na to spravodajské systémy, bezpečnostné systémy a podobne. My máme e, takéto misie vytvorené aj v rámci spravodajských služieb, ale vzniká tu problém a to je napríklad, pokiaľ ide o emisie, My e, veľmi veríme, že náš model je e, dobrý. Nechceme povedať, že nie sme prepojení s ďalšími informačnými systémami. Ja veľmi podporujem takéto prepojenia, ale je potrebné, aby sme lepšie pochopili tie útoky, ku ktorým došlo v minulosti ale v zásade mám iba jednu prácu a moja práca je ochrana. My sme tu na ochranu obeti a naša motivácia je úplne jednoznačná. Čiže je nevyhnutné konať. Náš prístup je možno silne francúzsky, ale eh, my si myslíme, že je potrebné, aby sme regulovali Uh, aby sme sa snažili získať čas a aby sme získali náskok pred uh, útočníkmi. Uh, najmä pokiaľ ide o najcitlivejšie infraštruktúry, v tomto smere sme zabezpečili alebo presadili prijatie zákona, ktorý umožňuje posilniť bezpečnosť počítačových systémov a už to nie je len niečo, čo by bolo voliteľné, ale je to niečo, čo je záväzné. Ten zákon bol prijatý v, roku, v decembri roku 2013. Odtedy boli uverejnené viaceré texty, ktoré spresňujú uplatňovanie zákona a ANSI, naša agentúra, e, na základe zákona mohla vstúpiť do kontaktu s prevádzkovateľmi kritických infraštruktúr, aby, sa, aby sme sa spoločne zamerali na možné ohrozenia. To nám umožnilo spoločne vypracovať pravidlá, na ochranu. Vieme, že tá práca, ktorá bola vykonaná, ešte nie je dotiahnutá, ale e, máme úspechy. Napríklad boli už e, na základe zákona vydané tri vyhlašky a boli vydané aj manuály, ktoré upozorňujú prevádzkovateľov kritickej infraštruktúr na to, čo je potrebné robiť z hľadiska bezpečnosti, hlavne poč- bezpečnosti počítačových systémov títo prevádzkovateľia kritických infraštruktúr musia operatívne sa venovať a e, prijať zodpovednosť za bezpečnosť svojich počítačových systémov. Nie je to iba technická záležitosť, ale je to aj záležitosť súvisiaca s riadením jednotlivých prevádzkov, prevádzok, čiže je to vec celého vedenia. To sú tie dôležité veci. Samozrejme, nám nejde o to, aby sme nejako e, príjmali ďalšie a ďalšie regulačné opatrenia, ale chceme, aby sa dôležitosť počítačovej bezpečnosti stala každodennou záležitosťou a aby sme všetci vedeli, že je potrebné venovať pozornosť bezpečnosti prevádzkovateľov týchto infraštruktúr, napríklad v doprave, v distribúcii vody, rozvodoch vody, vo všetkých týchto oblastiach, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť našej krajiny a našich občanov. Naša práca poukazuje na to, že nestačí konať iba na národnej e, úrovni, ale treba pracovať na európskej úrovni, pretože útočníci sa nezameriavajú iba na jednotlivé štáty. E, napríklad, pokiaľ ide o elektrické rozvodné siete, my vieme, že pokiaľ ide o zásobovanie elektrinov, naša bezpečnosť závisí od schopnosti vyrábať a distribuovať vyrábať e, energiu, elektrickú energiu, ale musíme sa spoliehať aj na našich e, susedov. My vo Francúzsku, aj keby sme našu e, elektrickú energiu produkovali v plnom rozsahu, aj tak nie sme bezpeční, lebo vieme, že porušenie našich rozvodných sietí by malo katastrofálne následky ale dnes už máme e, prevádzkovateľov, ktorí sú buď, e, ktorí pracujú buď na nadnárodnej európskej úrovni, alebo majú e, medzinárodné prepojenia. Bola prijatá smernica týkajúca sa bezpečnosti sieti a táto umožňuje fungovať nielen na národnej, ale na európskej úrovni. V tejto súvislosti by som eh, chcel eh, presadzovať myšlienku strategickej autonómie, pokiaľ ide o digitálnu oblasť a počítačovú oblasť na celoeurópskej úrovni. Tu môžem povedať niečo veľmi konkrétne, ale predtým chcem povedať, že naša stratégia vo Francúzsku neznamená, že by sme sa mali zamerať iba sami na seba alebo vybudovať okolo Európy bariéry, ale musíme tú počítačovú bezpečnosť vnímať e, ešte v širšom meradle, predovšetkým vo vzťahu k Spojeným štátom. Tá myšlienka, že e, strategická autonómia by mala e, byť posilnená, znamená, že musíme získať schopnosť regulovať niektoré technológie, musíme zvyšovať svoju technologickú spôsobilosť a musíme posilniť inovatívnosť, ale nemôžeme sa spoliehať na inovácie prichádzajúce spomimo Európy. E, tu sa objavuje nutnosť, aby sme my sami zabezpečili vlastnú počítačovú bezpečnosť, digitálnu bezpečnosť. Ja neverím na to, že by sme mali e, prijať nejaký protekcionársky prístup na ochranu Európy. To by nedávalo zmysel. Počítačová bezpečnosť vyžaduje, aby každý členský štát sa zobral do vlastných rúk otázku e, bezpečnosti počítačových systémov a tu vítam e, to, že európske inštitúcie e, vytvorili útvar, ktorý umožňuje bojovať proti zásahom do počítačových systémov aj na úrovni európskych inštitúcií. E, pokiaľ ide o ENISA, to je Európska agentúra, e, ktorá je e, ktorá je partnerom našej národnej agentúry. Táto Európska agentúra by mala dostať väčšiu zodpovednosť a mala by umožniť všetkým členským štátom venovať väčšiu pozornosť otázkám digitálnej bezpečnosti, pretože e, sú tu isté problémy, pokiaľ ide o rozpočet, e, ktorý je k dispozícii na túto oblasť. Tu by som chcel upozorniť, že pokiaľ ide o e, rozpočet, mzdy tie sú skutočne e, príliš e, nízke s ohľadom na e, rozsiahlosť problému, ktorému musíme čeliť. Náš nový predseda správnej rady, Európskej rady, je podporovateľom našej agentúry, čo hovorí samo za seba. Hovorí to o tom, ako veľký význam sa pripisuje našej agentúry, ale, agentúre, ale aj uplatňovaniu príslušnej európskej smernice. Ďalej, e, bezpečnosť štátov a európskych e, inštitúcií je jedna vec, ale to všetko súvisí aj s e, nezávislosťou priemyslu. Tu chcem povedať, že je nevyhnutné vytvoriť tzv priemyselnú bázu, e, takú európsku e, priemyselnú bázu v oblasti e, digitálnych technológií a počítačovej bezpečnosti. Už dnes máme v tomto smere veľmi kvalitné subjekty a ja som presvedčený, že je skutočne možné mať takýchto aktérov, ktorí umožnia prepojiť eh, digitálnu eh, technológiu s eh, bezpečnosťou v Európe. Z tohto dôvodu by sme možno mali premyslieť spôsob, akým sa nakupujú digitálne technológie napríklad z krajín mimo e, Európy. Mali by sme zamerať e, väčšiu pozornosť na európske e, produkty, ktoré sú pre nás dôveryhodnejšie. Samozrejme, pokiaľ ide o niektoré bezpečnostné otázky, tak môže táto technológia, ktorá je dovezená, predstávať isté riziko. Čiže my, myslím si, že by sme mohli v tejto oblasti venovať väčšiu pozornosť európskym produktom. Ďalej, pokiaľ ide o certifikáciu, osvedčovanie, je potrebné, aby sme my verili tým produktom, ktoré kupujeme a to sa samozrejme deje prost prostredníctvom osvedčovania, ale táto osve, toto osvedčovanie technologických eh, produktov je veľmi dôležité aj z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska zdroja, odkiaľ pochádzajú. My potrebujeme mať eh, prístup k tzv. spolahlivým zdrojom. A napokon Eh, som veľmi rád, že bol minulý týždeň podpísaný eh, bolo podpísané verejno-súkromné partnerstvo. My sme súčasťou eh, tohto partnerstva za súkromné subjekty a sme veľmi radi, že sa v tomto smere posunuli ďalší, urobili ďalšie kroky, pretože takýmto spôsobom budeme môcť v Európe e, postupiť ďalej. A celkom nakoniec by som sa chcel dotknúť e, obavy, ktorá súvisí s tým, že v budúcnosti by sme mohli mať ťažkosti s reguláciou v oblasti počítačovej bezpečnosti, s hľadiska medzinárodných rokovaní e, obchodného charakteru. Mám tu na mysli TTIP, TISU a myslím si, že z hľadiska bezpečnosti by sa tu mohlo uh, hovoriť, že, tie, že, že sa tu vytvárajú nejaké obchodné bariéry. Tomu tak vôbec nie je, pretože keď hovoríme o eh, bezpečnosti počítačových systémov, tak vôbec nemáme na mysli vytváranie obchodných prekážok, ale je potrebné, aby sme mohli aj naďalej stanoviť pravidlá, ktoré by samozrejme pomohli prekonať niektoré prekažky, ale zároveň by zvýšili bezpečnosť. A nakoniec to je šifrovanie. Šifrovanie to je téma, ktorá e, je e, dlhodobá. E, šifrovanie musí využívať e, technológie, ktoré sú spolahlivé, pretože všetci vrátanie podnikov potrebujú šifrovanie na ochranu údajov. Šifrovanie to nie je nebezpečná technológia, to je technológia mieru a rozvoja, hoci vieme, že potenciálne by sa táto technológia mohla zneužiť e, proti e, záujmom bezpečnosti štátu. Mohli by ich zneužiť napríklad teroristi. Ale my zastávame názor, že ak e, máme urobiť výber medzi chránenými údajmi, e, ktoré by neboli zneužiteľné, a tým, že by sa zachytávali e, rôzne e, informácie, myslím si, že tá voľba je jasná. Nám ide o to, aby sme vždy dokázali chrániť našich občanov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Máme aj čas na otázky. Najprv pán Bonny. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za túto komplexnú prezentáciu. Myslím si, že všetci chápeme, e, že význam kybernetickej zločinnosti žiaľ narastá a že treba vedieť e, rozhodne reagovať. Plne s vami súhlasím, keď e, predkladáte stanovisko v tom zmysle, že digitálne bezpečnostné riešenia by mali byť povinné pre všetkých partnerov, pre všetky odvetvia, najmä keď hovoríme o kriticky významnej infraštruktúre, ale nie len o nej. V súčasnosti e, sa implementuje smernica o e, sieťovej informačnej bezpečnosti, je dôležitá, predstavuje krok smerom vpred, avšak úspešná implementácia tejto smernice bude závisieť od skutočnej pripravenosti na spoluprácu medzi členskými štátmi. Považujte, považujte to za možné? Počas prípravy smernice o sieťovej informačnej bezpečnosti sme hovorili o tom, čo je, čo nie je možné. Podľa niektorých členských štátov existujú aj určité prekážky a podľa mňa ide o otázku, ktorá má kľúčový význam. A je najvyšší čas povedať, že je možné diskutovať o e, bezpečnosti, že je to v posobnosti členských štátov, ale keď máme na mysli digitálnu bezpečnosť, ktorá je svojou povahou cezhraničná, tam treba mať na zreteli aj európsky rozmer, nie len posobnosť členských štátov. Takže či to bude možné a ako? Druhá otázka súvisí s tým, aby politika kybernetickej bezpečnosti bola postavená na reálny základ. Môžeme totiž posilňovať kybernetickú e, bezpečnosť spoluprácou medzi všetkými inštitúciami a členskými štátmi, ako ste povedali sám, e, cestou náležitej úpravy, regulácie, prostredníctvom E, technológie. Zrejme ste mali na mysli bezpečný už e, svojou e, konstrukciou. Spomenuli ste šifrovanie a treba tiež mať na zreteli základné práva na súkromie. Čiže takéto šifrovanie je predovšetkým určené pre nás. A napokon mali by sme posilňovať chápanie e, kybernetickej bezpečnosti tým, že budeme mať e, v stredobode pozornosti všetky tieto otázky. Aj smernica nám poskytuje určité nástroje, e, aby sme získali všetkých zainteresovaných pri naplňaní týchto činností. Ďakujem pekne, pani Sipel. Ďakujem veľmi pekne. Keď počúvam diskusiu o ochrane o bezpečnosti, trošku som e, otrasená aj dnes eh, tiež povedali ste, tí, eh, tí čo majú kriminálnu energiu, aby išli na dramec eh, normy, ale nemusí to byť vždy kriminálne. Či je technicky možné zautočiť a poškodiť takéto infraštruktúry? O tom sú knihy, o tom sú filmy. A to sa nestave nie preto, že chýbajú vedomosti, ale preto, že e, sme e, e, neskôr nereagovali. Naozaj hovoríme o tom, že treba šifrovať údaje. Ehm, áno, musíme to, aby sme chránili obchodné údaje, alebo nie, aby sme neumožnili teroristom chrániť svoje aktivity. Potom zrejme aj kuchynské nože by sa nemali používať Myslím si, že ide skôr o pochopenia e, toho, čo tu ide. E, e, často hovoríme o národnej bezpečnosti, o národných úlohách, ale je to aj európska úloha. Kedy budeme o tom hovoriť? A európska úloha ide za každým to, keď to stojí peniaze, chceme dostať peniaze z európskeho rozpočtu. Otázka bezpečnosti údajov a ochrana určitých E, infraštruktúr. Je to predovšetkým národná regionálna úloha. Nemusíme, e, aby sme spôsobili chaos, zautočiť e, na zasobovanie elektrínou v celej Európe. Stačí zautočiť v určitom regióne a dodávky elektroenergie prestanú. Nebude žiadne kúrenie, žiadna komunikácia, žiadna doprava. To stačí, aby sme všade v Európe spôsobili chaos. Ale Samozrejme, ide e, predovšetkým o konkrétne regióny alebo členské štáty, kde by bol spôsobený chaos a kde sú in, in, in, e, investície e, stimulované samotnými členskými štátmi alebo odvetvemi, aby sami sa chránili, alebo pokiaľ ide o dodávky energie, aby sme chránili útoky proti takýmto dodávkam aj e, je možné vlámať sa do určitých e, e, robotických zariadení, ktoré budú robiť robiť, alebo otázka autonómnych vozidel. Čo sa stane, ak sa nábora niekto do takýchto autonómnych vozidel? Takže aj do toho musíme investovať, do takejto bezpečnosti a mm, bezpečnosť metadát môže byť iba konkurenčnou výhodou. Ide o to, že častokrát naši politici e, sa musia presvedčať e, o tom, že je to výhoda a pokiaľ ide o e, televízne alebo rozhlasové vysielanie, človek ani nevie, prečo tak sa robí. Podľa mňa je to jasné. Nepotrebujeme propagandistické e, filmy šíriť cez e, Facebook, keď e, je to v televízii. Aj to by mohlo byť určitým argumentom. Myslím si, že to sú myšlienky, ktoré by sme mohli všetci využiť a mali by sme v tomto zmysle pôsobiť a mali by sme vynakladať európske prostriedky nielen na tzv. bezpečnosť, je to zároveň aj úloha členských štátov a napokon naposledy je to nepochybne úloha nielen e, e, priemyslu a musí byť o tom informovaný, musíme pôsobiť v oblasti médií, e, aby naši občania e, si boli e, vedomi e, toho, že existuje veľa skvelých príležitostí v digitálnom svete, ale ako vždy s novými technológiami je tam aj veľa nebezpečenstiev, o ktorých sa musíme všetci učiť. Ďakujem pekne, pani Intveld. Yes, ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pekne, pán Puper, za mm, vaše vystúpenie. Musím povedať, že som e, trocha prekvapená. E, keď počúvam to, čo eh, hovoríte a ku koncu svojho vystúpenia ste sami povedali, že neradi by ste eh, šírili protekcionizmus, ale úprimne povedené práve to ma napadlo eh, počas toho, ako som vás počúvala Ide o nezávislosť autonómiu e, Európskej únie, ale zdá sa mi, že to, čo navrhujete, je e, vybudovať e, určitú prekážku na hranicách Európskej únie a skomplikovať interakciu s ostatným svetom. Podľa mňa Európska únia by sa mala sama posilniť. Ďalší Steve Jobs by mal byť z Európy. Ako to zabezpečíme? E, tým, že odstraníme e, prekažky, ktoré bránia e, v rozvoju vnútorného trhu. A francúzska vláda tomu nie je veľmi nápomocná. A po druhé, máme veľmi veľa regulácií a dnes budeme hovoriť o ochrane osobných údajov a podľa mňa to nie splní skúšku legality a Európsky súdny dvor to odmietne. Ak chceme, aby európske inštitúcie v širšom slovo zmysle zabezpečovali výkon e, e, práva, ak to nebudeme presadzovať, tak potom e, nebudeme bezpečnejší. Hovoríte, že ten typ je určitou hrozbou, monštrom, ktorá, ktorý ohrozí bezpečnosť informačných systémov. Ja osobne sa domnívam, že väčšia e, hrozba je slabé e, zabezpečenie plnenia práv zo strany Európskej komisie. Vaša vláda schválila e, štít súkromie, pravdepodobne schválí aj všeobecnú dohodu, ktorá podkopová ochranu údajov. Pokiaľ viem, vaša vláda zastáva zákaz E, šifrovania a prípadne chce ponechať e, zadné dvierka na otvorenie týchto šifr alebo podporuje e, hromadné sledovanie. Samozrejme, veľmi správne hovoríte o rizikách, hovoríte o tom, že musíme si toho byť vedomí. Máte pravdu, rizika sú skutočné, reálne, ale keď si uvedomíme, E, e, e, naboranie britskými tajnými službami do systému Belgacom. Po trojročnom tichu belgické justičné orgány dospeli k názoru, že nevedia preukázať, že došlo k takémuto naboraniu a vzdávajú sa ďalšieho trestného stíhania. To ma vôbec neuspokojuje, takže dúfam, že namiesto toho, aby sme e, tu e, hovorili o protekcionistických e, opatreniach, musíme si uvedomiť, že nezávislosť Európskej únie znamená posilnenie potenciálu Európskej únie podporou našich vlastných spoločností, aby boli menej závislé od e, e, e, podnikov tretieho sveta a musíme zaistiť plnenie zákonov, ktoré prijímame. Podľa mňa to je tá správna cesta. Nesmieme sa uzavrieť, nesmieme ísť do defenzívy, ale skôr naopak do ofenzív. Ďakujem pekne, pani Loreston. Uh, Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Je to veľmi dôležitá téma a potrebujeme veľmi vážnu diskusiu, počnúť s veľmi základnými vecami. A čo e, som e, chcel povedať, že musíme urobiť e, si, určiť si, že do, ako ďaleko zájdeme a potom ako rozlišovať e, veci, ktoré sú technologické s vecami, ktoré sú úzko spojené s národnou bezpečnosťou. Pochádzam z Estonska, kde máme Centrum kybernetickej bezpečnosti pre NATO, a ktoré tam funguje a pracuje pre celé NATO. A bola som trošku zmetená. A možno som to zle pochopila, že e, musíme vybudovať e, stenu medzi kybernetickou bezpečnosťou s našimi spojencami globálne NATO a potom s niečím, čo je čisto mm, kybernetická bezpečnosť a niečo je vytvorený systém pre všetkých spojencov NATO. To je pre mňa zmetočné a ja by som tu chcel mať e, viac e, jasnosti. A potom, keď sa pozrieme na každodennú bezpečnosť, tak ja pochybujem, že to možno dosiahnuť len silnou reguláciou alebo nejakými národnými či medzinárodnými pravidlami, pretože keď sa pozrieme na ozajstné prípady, my v Estonsku sme boli sme útokom, mali sme skúsenosť e, s kybernetickým útokom s iným tretím štátom a mysleli sme si, že veľa veci sa robí na absolútne súkromnej úrovni. Hackery, e, masívne útoky, kybernetické útoky sa používali s používaním takejto siete a tiež sme mali obranu, ktorá sa spoliehala nie na medzinárodné inštitúcie a národné inštitúcie, ale e, na našich občanov a naše vlastné kybernetické spoločenstvo. A to bolo oveľa účinnejšie ako ťažká inštitučná reakcia. No moja otázka je, ako môžeme dosiahnuť v Európe e, ako to môžeme použiť, keď máme e, tu vedomosti o zručnosti, čo je veľmi dôležité to a tiež, keď máme e, takéto pochopenie, že ozajstným kľúčom e, do mm, bezpečnosti je každého počítať. Albrecht, please. Ďakujem, pán Albrecht. Thank you very much. Ďakujem pekne za e, váš výhľad. A ja chcem pridať jednu otázku k opatreniam IT bezpečnosti. K tomu, čo povedal pán Bodný, chcel by som vedieť, že e, do akej miery e, vy vidíte e, našu kľúčovú infraštruktúru a potrebu upraviť všeobecné štandardy IT bezpečnosti pre všetky systémy, vrátanie otázok zodpovednosti a ručenia pre výrobcov týchto systémov keďže bude stále zložitejšie zabezpečiť e, bezpečnosť e, ako u nich, ako u niekoho, kto len kontroluje a používa túto techniku. Vrátanie otázky, že možno by e, mali byť aj isté postihy, okrem istého ručenia, keď sa preukáže škoda, no niekedy je veľmi ťažko preukázať škodu, ktorá môže vzniknúť z istých medzier, no Samotné tie medzery predstavujú také riziko, že by mal byť mechanizmus e, sankcií za tým. Ďakujem. Nejakí ďalší kolegovia? Chcem sa e, ešte pridať s mojou vyslovne vďaky a e, toto bola veľmi dobrá iniciatíva, aj konferencia na vysokej úrovni po správe o hromadnom špehovaní a po tejto otázke o smerice z NIS, ktorú ste uviedli, chcem sa vrátiť k tej veľmi dôležitej otázke, ktorá ozela na konferencii na vysokej úrovni a nie som si istý, či to bolo jasné, čo ste podali, možno aj zámerne. A otázka je, že či tým chcete naznačiť, že keď nebudeme budovať e, ploty, tak sa nebudeme snažiť e, s legislatívou, podobne ako s so smericou z NIS, vybudovať e, súbor zákonov EÚ a tým pádom vytvoriť zákony v rámci IT a takto vybudovať schopnosť na úrovni EÚ, pretože my do istej miery budujeme ploty, pretože nielen, že vybudujem plod, ale chcem budovať e, schopnosti EÚ a posilniť našu silu. A zdá sa byť, e, že regulácia legislatíva je cesta vpred. Tak chcem sa opýtať, e, ako chcete chrániť občanov a vytvárať novú legislatívu. Neznamená to, že máme robiť presne to, čo sa robí v USA, ale my chápeme, že ENISA je dobrá a že čo musíme robiť v rôznych e, zákonodárnych predpisoch. No, akým smerom myslíte, že by sme sa mali uberať ako orgán EÚ, pretože ja to chápem tak, že my záver nebudeme sa pokúšať budovať e, ploty, ale že chceme posilniť túto kapacitu v EÚ. A to je kľúčová otázka. Ďakujem za tieto početné otázky. Dúfam, že sa mi podarí eh, dodržať časový limit. E, Zmernica EMISA, ktorá do veľkej miery súvisí s tým, čo ste povedali vy a ja, je v tomto smere zásadná, pretože vysiela silný signál tým členským štátom, ktoré si ešte neuvedomili dôležitosť počítačovej bezpečnosti a okrem toho niektoré teda členské štáty e, pracujú e, v sieťach, ale e, hoci nie je ani potrebné pripomínať e, tému kriticky dôležitých infraštruktúr a podobne. Stále tu máme citlivé témy, ktoré sa môžu týkať aj národnej zvrchovanosti Napríklad e, ja sám som prežil takéto situácie, kde, e, sa, kde išlo o bezpečnosť z klasického hľadiska pre členské štáty, ale je potrebné, aby sa napríklad predišlo útokom proti zbrojárskému priemyslu alebo e, ďalším odvetviam, ale my nemáme veľmi radi toto delenie na jednotlivé odvetvia. Ten pojem sieti je dôležitý, pretože e, v rámci sieti dochádza k operatívnym výmenám, údajom aj s ďalšími krajinami a to toto má e, aspekt, ktorý je dosť citlivý. A práve, že takýmto spôsobom sa zvyšuje e, sa, sa citlivosť týchto e, počítačových systémov. Napríklad máme informácie o tom, že došlo k útokom na počítačové systémy. Uh, a my si myslíme, že smernica sa je v tomto smere uh, užitočná, pretože umožňuje hovoriť so všetkými členskými štátmi o týchto citlivých oblastiach. Myslíme si, že e, pokiaľ ide o výmenu informácií, tak e, práve tu musíme zvyšiť pozornosť. Eh, pýtali ste sa ma, eh, či môžem uviezť nejaké konkrétne príklady. Dnes sa vieme chrániť, pokiaľ ide o útoky digitálneho charakteru. Používame tri piliere. Poprvé to je e, ochrana informácií, druhé e, tvorba takých informačných systémov, ktoré umožnia e, čeliť útokom. Ďalej to je šifrovacia technika, ktorá takisto zvyšuje ochranu informačných systémov. A ďalšia vec to je systematické odhaľovanie prípadov útokov na počítačové systémy. Ehm, tu E, neveríme, že by existovala možnosť vytvárať systémy, ktoré sú uzavreté. My potrebujeme systémy, ktoré sú e, prepojené a preto je veľmi dôležité, aby sme vedeli útoky na tieto systémy urychlenie odhaľovať. A napokon e, nehovorili sme o niečom, čo je podľa mňa dôležité a to je Zvyšovanie povedomia ľudí, ktorí pôsobia v týchto oblastiach technológií. Väčšinou ide o ľudí, ktorí používajú takéto e, informačné systémy a údaje a je potrebné, aby každý z týchto ľudí si uvedomoval, aké e, rizika tu existujú od najnižšej úrovne až po úroveň vedenia a to takisto si vyžaduje celoeurópsky prístup. Ehm, samozrejme je e, to dôležité z hľadiska ehm, ochrany operatívnych údajov. Ehm, hovorili ste o zaujímavých prípadoch, kde zrejme zaostávame. E, hovorili ste, že existuje veľa príkladov potenciálnych cieľov a hovorili ste aj o tom, že členské štáty v tomto smere nedostatočne investujú. Ale e, téma, ktorá je pomerne nová, je, že dnes v Európe nikto nemôže povedať, že je úplne chránený pred útokmi na počítačové systémy. A tu nevyhnutne dochádza k istému oddeleniu alebo e, E, pokiaľ ide o reakciu na tieto útoky. E, všetko sa tu deje veľmi rýchlo, a preto dnes e, si musíme položiť hlavne otázku, ako by sme mali dohnať alebo aby sme neumožnili príliš veľký náskok tým, ktorí sa dopúšťajú týchto útokov. To bolo aj cieľom vytvorenia agentúry ktorú vediem. E, bolo cieľom predovšetkým chrániť tie najkritickejšie e, systémy a systémy, ktoré majú ekonomickú dôležitosť. E, preto ide o ochranu bezpečnosti na čo najvyššej úrovni, pretože táto úroveň môže súvisieť aj s ochranou národnej bezpečnosti ale musíme my fungovať aj v situácii, kedy e, ekonomické prostredie nie je najpriaznivejšie. Samozrejme, to všetko nestačí a preto je potrebné, aby sa do toho zapojili všetky štáty a to je aj dôvod, pre ktorý som zdôrazňoval, že musíme E, nejakým spôsobom e, dosiahnuť, aby si ľudia uvedomovali dôležitosť e, bezpečnosti počítačových systémov, informačných systémov. E, to, čo som hovoril o protekcionizme, tak naozaj protekcionizmus nie je niečo, čo by podľa mňa bolo e, potrebné a nie je to napokon ani oblasť, ktorej pôsobím. Ja pôsobím v oblasti bezpečnosti poskytovateľov služieb, informačných služieb. A to, čo ste možno uh, interpretovali ako protekcionizmus, súvisí s tým, čo som hovoril o spolahlivosti produktov. Čiže keď, napríklad, keď hovoríme o nejakom šifrovacom produkte, ja potrebujem, aby tento produkt bol kvalitný, ale potrebujem, aby bol aj spolahlivý, aby som proste mu mohol dôverovať. E, táto, toto hodnotenie sa robí v rámci Európskej únie, ale ja potrebujem aj informácie o ďalších zdrojoch a nemožno to interpretovať ako protekcionistické opatrenie. Keď hovoríme napríklad o poskytovateľoch služieb, tu musíme spomenúť cloud computing. Dnes mm, si myslíme, že áno, cloud computing je mm, asi rizikové, ale v každom prípade je potrebné, aby sa táto pokročilá technológia využívala čo najbezpečnejším spôsobom. A to súvisí s kvalitou poskytovateľov. Je jasné, že ak chceme prijímať eh, reguláciu na eh, národnej úrovni, tak eh, tu alebo na európskej úrovni, tak máme systémy, ktoré sú obmedzené iba na územie EÚ, ale tu potom nastáva problém s cloud computing. My vo Francúzsku hovoríme, že e, poskytovateľia e, týchto služieb musia mať schopnosť e, hodnotenia údajov a overenia bezpečnostnej úrovne. To sa nerovná protekcionizmu. V zásade vo Francúzsku napríklad vôbec nezakazujeme tomu, aby e, u nás pôsobili aj e, dodávateľia služieb z mimo EÚ, ale musí sa zabezpečiť e, dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. Čiže potrebujeme dôveru v produkty dodávateľov a táto dôvera sa nedá docieliť iba na základe nejakého prísľubu. A pokiaľ ide o to, čo povedala kolegyňa z Estonska na tému e, Centra excelentnosti NATO, ktoré sa nachádza v Estonsku. Myslíme si, že naše prepojenie so spojencami v rámci NATO v vojenskej oblasti alebo v oblasti fungovania koalícií e, znamená, že tá spolupráca musí byť zabezpečená, ale nič nebráni tomu, aby sa táto spolupráca rozšírila aj mimo vojenskej oblasti. Ale na to tak ako dnes funguje ako koalícia, ktorá by nás mala chrániť proti rôznym hrozbám, by nás mala e, chrániť aj pred strategickými hrozbami. A čiže e, nemôžeme, ale nemôžeme sa spoliehať iba na túto ochranu. To riešenie spočíva skôr v mobilizácii všetkých aktérov so zapojením občanov ako možných aktérov na ochranu bezpečnosti v digitálnej oblasti. Estonsko je zrejme v tomto smere trocha mimoriadným príkladom. Nechceme tu hovoriť podrobnejšie o systémoch, ktoré boli vyvinuté v Estonsku ale e, aj vo Francúzsku sme na základe estonského modelu vytvorili e, rezervu e, a máme expertov, ktorí sú pripravení zasiahnuť v prípade nejakých problémov so sieťami a preto sa snažíme rozšíriť svoju spoluprácu, aby bola takáto rezerva posilnená. Máme už niekoľko tisíc ľudí, ktorí by mohli v prípade takéto katastrofy v oblasti sieti zasiahnuť. E, to súvisí aj s e, ochranou sieti, ale aj s možnosťou vojenského e, alebo využitia kapacít z vojenskej oblasti. Teraz pokiaľ ide o smernicu ENIS, samozrejme toto je len prvá etapa, to ešte nie je koniec, ale táto prvá etapa je mimoriadne náročná. Vyžaduje si skutočne e, vybudovanie mnohých e, kapacít v členských štátoch. A Francúzsko v tomto smere e, veľa urobilo pri fungovaní sieti e, aj pri schopnosti vymieňať e, citlivé informácie s ostatnými štátmi. Ale myslím si, že ešte nie sme na konci a verím, že e, IT bezpečnosť by mala byť vecou, ktorú si budú oveľa väčšmi uvedomovať eh, eh, jednak eh, politickí predstavitelia, ako aj predstavitelia podnikov, pretože v prípade nejakého incidentu je veľmi ťažké potom nájsť toho, kto je za to zodpovedný. E, obete takýchto útokov sú jasné, e, takisto pokiaľ ide o odškodnenie dôsledkov takýchto útokov, ale e, nie je ešte možné celkom jednoznačne určiť, kto je za to zodpovedný a, a kto je vinný. Dostávam sa k záveru. Myslím si, že dnes naozaj ide o tú dôveru. A smernica ENIS je súčasťou tých prvkov, ktoré umožňujú dosiahnuť takúto e, dôveru na európskej úrovni, tak pokiaľ ide o poskytovateľov služieb aj e, ich e, používateľov. A z hľadiska priorít v súvislosti s kritickými infraštruktúrami sa vo Francúzsku zameriavame na to, aké dôsledky by mohli mať útoky na takéto e, veľké siete alebo infraštruktúry, ale nie len na úrovni e, Francúzska, ale aj v medzinárodnom meradle ale týka sa to aj malých podnikov. Malé podniky, ktoré majú niekoľko desiatok pracovníkov, nie sú v stave, nemajú kapacity na to, aby e, dostatočne chránili svoje počítačové systémy, preto sú takéto malé a stredné podniky často cieľom útokov E, preto potrebujeme riešenia, ktoré by mohli priamo využiť aj malé a stredné podniky, najmä v súvislosti s cloud computing a občanom treba dať e, k dispozícii také prostriedky, ktoré, sa, ktoré sú dôveryhodné a ktoré sa ľahko používajú. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, za odpovede e, na otázky, za prácu s um, poslancami. Pokiaľ ide o legislatívnu prácu, ktorú ste spomenuli vo svojom vystúpení spolu s e, poslancami, a budem o tom hovoriť s koordinátormi, budeme sledovať všetky e, záležitosti súvisiace s informačnou bezpečnosťou v samotnom reťazci E, e, tvorby hodnoty. E, budeme pripravovať aj ďalšie podujatia. Budeme s vami v kontakte. Ďakujem poslancom za skvelé otázky. Vážené kolegovia, a teraz bod programu číslo 5. Európsky cestovný doklad pre návrat občanov tretich štátov, ktorí nezakonne pobývajú na území Európskej únie. A prepačte, predtým, ako prejdeme k, ďal- k ďalšej téme, Musíme si uvedomiť, že táto výmena bola v súvislosti s následnými krokmi, v súvislosti s e, šetrením. E, spomínal som e, prípad Belgakom. Je pozorohodné, že sme venovali, venovali veľmi veľa času rozhovorom o tom a teraz sa to odložilo a zdá sa, že sme na to zabudli. Mohli by sme sa vrátiť k tejto záležitosti, aby sme pochopili, o čo tam išlo, pretože Foxit, spoločnosť, ktorá to šetrila, E, začala objavovať určité záležitosti a potom e, bez vysvetlenia ju odstavili. E, a teraz vieme, že aj samotné justičné vyšetrovanie bolo pozostavené, lebo neboli nájdené žiadne dôkazy. Domnievam sa, že bolo by dobre pozvať niektorých rečníkov späť, najmä pracovníkov firmy Foxit, aby nám to vysvetlili. Áno, nastolím túto otázku počas schôdze koordinátorov po tejto schôdzi a napokon, e, samozrejme, nemohli sme ukončiť tento rozhovor bez toho, aby sme e, e, e odkazali na prípad e, Belgekom. Ďakujem veľmi pekne. E, vy už môžete odísť. Takže ideme na ďalší bod programu, bod 5. Prezentácia skutočného stavu e, v prípade rokovaní e, e, trialogu Pán eh, eh, Hala Aho bude nás informovať o tejto dohode, takže nech sa páči, pán kolega. Ďakujem, pán predseda. Uzavreli sme eh, tento spis v rámci jedného technického a jedného politického trialogu. Pre náš azylový systém je dôležité, aby sme zaistili kvalitu a účinnosť dokumentov a technických procesov, ktoré Európska únia používa počas spolupráce s tretimi štátmi. Táto dohoda, dúfame, e, vytvorí lepší cestovný doklad do budúcnosti, dokument, ktorý sa bude širšie používať členskými štátmi a bude mať širšie uznanie zo strany tretich štátov. Hlavné zmeny v porovnaní s pôvodným návrhom e, sú nasledovné. V úvodnom ustanovení 7 parlament e, ponechal odkaz na readmisiu, ako aj potrebu uznavať e, cestovné doklady, aby boli súčasťou rokovaní s diplomatickými zástupcami tretich štátov, keď budeme s nimi hovoriť o záležitostiach readmisií. Úvodné stanovenie 22, tu parlament ponechal odkaz na právo dieťaťa e, prostredníctvom odkazu e, na charty základných práv a potrebu respektovať medzinárodné a právne záväzky únie, najmä chartu pre parlament bolo dôležité, aby návrat a e, udelenie, vystavenie e, týchto dokumentov bolo v súlodi s e, azylovým aký článok 3 odsek ktorý teraz odkazuje na dokument, ktorý platí pre jednu cestu, kým príslušná osoba nie príde do tretieho štátu to znamená, že tým sa odstraňujú prípadne komplikácie predtým, ako sa dostane do destinácie. Tieto dohody odzrkadľujú aj súčasné myslenie, pokiaľ ide o delegované akty e, v zmysle medzi inštitucionálnych dohôd v otázke lepšej legislatíve. Dôležitým prvkom dohody bolo zabezpečenie e, plnej analýzy dokumentu, e, prehodnotenie dokumentu najneskôr do 22 mesiacov do Eh, od nadobudnutia eh, účinku mimo ostatných eh, postupov v zmysle smernice. Potom tento dokument sa zapracuje do bežnej, bežného procesu prehodnotenia smernice o odchode, o navrate, prepačte, to je nový článok 8. Je to dôležité, pretože parlament Európska únia Ehm, musia mať istotu, že nebudeme nutení čakať roky, kým e, e, sa rozanalizuje hodnota týchto dokumentov, aby e, v prípade potreby urobili sa potrebné zmeny. V záverečnom znení nie je odkaz na výmenu informácií alebo uchovanie informácií v databázach únie, informácie o cestovnom dokumente, avšak sa predpokladá, že tieto otázky sa budú riešiť v budúcnosti osobitným nástrojom. Článok 9 volá potom, aby tento dokument sa aplikoval 4 e, mesiace potom, ako naredenie nadobudne e, účinnosť tým, aby členské štáty mali čas na prispôsobenie sa e, technickým požiadavkám systémov IT. Článok 4 upravuje technické osobitosti dokumentu a upravuje e, prípadné e, budúce úpravy e, zabezpečenie tohto dokumentu a ďalších technických detailov. Ako už som uvedol predtým, cestovný doklad nie je všeliekom e, imigračných programov alebo problémov v súvislosti s návratom. Avšak je to ďalším kamienkom v mozaike a krokom správnym smerom. Tým, že sme e, e, aktualizovali tento nástroj, e, tým sme sa priblížili lepšie fungujúcemu azylovému systému, ktorý dokáže zdolovať výzvy, ktorým čelíme. V súčasnosti dôležitým prvkom tejto výzvy je zabezpečenie efektívnej miery návratu ako sme sa dozvedeli, iba polovica, menej ako polovica rozhodnutí o, o, sa realizujú. Chcel by som poďakovať komisii, rade a všetkým e, spolu spravodajcom za efektívnu e, prácu a dúfam, že počas hlasovania zajtra všetci to dokážete podporiť. Ďakujem. Ďakujem aj vám. Praje si slovo niekto z deňových spravodajcov? Nie. V takom prípade hlasovanie o politickej dohode sa bude konať zajtra v našom výbore a e, v parlamente v plene v septembre. Ďakujem pekne, pán spravodajca. A teraz? Teraz môžeme ísť bod 6 a to je prezentácia od agentúry pre základné práva. E, Fórum pre základné práva v 2016 sa konalo vo Viedni od 20. do 23. júna. E, to bolo podujatie, ktoré spojilo e, tvorcov politiku a vodcov a tiež masy a debatovali o výzvach eh, pre dodržovanie ľudských práv a eh, tam sa zúčastnili aj členové nášho výboru a dnes tu máme pani eh, Joana Judy, ktorá je vedúca agentúry pre základné ľudské práva. Máte slovo, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, dobre popoludne. Najprv sa chcem poďakovať predsedovi výboru Libe a aj celému výboru za to, že ma sem dnes pozvali v mene agentúry pre základné e, ľudské práva, aby som vám podal správu o výsledku najväčšej konferencie, e, ktorú sme konali a ktorú nazývame Fórum pre základné e, práva. Ak som to správne spočítala 10 poslancov, viacerí z vás sa zúčastnili na tom fóre a Chcem sa poďakovať za vašu aktívnu časť, aby sme zabezpečili e, úspech tohoto fóra. E, toto fórum sa e, nazývalo Európske hodnoty v dnešnom svete a riaditeľ agentúry pre zákon ľudské práva hovoril o ľudských právach v čase krízy. Tam bolo viac ako 700 účastníkov. Niektorí boli aj mimo EÚ, ale hlavne boli z EÚ. My sme boli zastúpení na najvyššej úrovni e, prvým podpredsedom Timmermansom, e, ktorý otvoril konferenciu. E, boli tam ministri z Polska, Slovenska aj mnohí úradníci vysoko postavení z vlády z ďalších štátov a to znamená, že bol u nich veľký záujem a tiež tam bola vysoká úroveň zastúpenia z komisie a viacero poslancov tam bola aj e, vysoko postavení funkcionári z OSN a z Rady Európy. Chcem však tiež e, zdôrazniť, že sme tam mali zástupcov z viacerých e, činiteľov občianskej spoločnosti MVO spolu so zástupcami podnikov, akadémie a títo všetci boli dobrí zastúpení na tom fóre. To fórum bolo zorganizované okolo troch ústredných tém. My sme nezaujali tu um, bežný prístup, že sme mali jedinú tému ako predtým a tie tri témy boli nasledovné. Poprvé ochrana utečencov. Samozrejme museli e, sme riešiť ochranu utečencov ako e, tú najnaliehavejšiu krízu so základnými právmi, ktorú teraz Európa má. Po druhé, druhá téma bola inklúzia a reakcia na e, rôzne spoločnosti, z ktorých pozostáva EÚ a potrebu zabezpečiť e, rovnosť a práva pre každého v EÚ. A po tretie sme si zvolili digitálny e, vek a dobu, ktorá zasobuje všetky aspekty nášho života a podúka aj príležitosti, aj hrozby vo veci základných práv a tieto tri témy boli predmetom panelových diskusí a dynamických prezentácií v forme um, e, rozhovorov a predstavujú tie základ pre 28 paralelných pracovných skupín. Hlavný výstup z tej konferencie um, bolo vyhlásenie pred sebou a um, kópie z e, neho máte tu na k dispozícii na stole. Je to malý, ale veľmi komplexný dokument a teraz vám stročne zhrnem pár hlavných bodov z e, vyhlásenia predsedu. Predseda to fóra bol riaditeľ agentúry pre základné ľudské práva e, Marko Flaherty, ale e, nie je to len jeho vyhlásenie, ale ono zachytáva ducha rôznych prezentácií a pracovných skupín na konferencie. Chcem zdôrazniť, že to nie je vyjednaný a dohodnutý text a nezavezuje žiadnych zúčastníkov, aby urobili konkrétne kroky. Tu však sa e, načrtávajú kľúčové oblasti a témy, ktoré samotní účastníci e, naznačili, kde si myslia, že treba konať. A to nás sa snaží to vyhlásenie e, pretvoriť to na e, odvolávkou na činiteľov a štát a podniky aj občianskú spoločnosť v prípadoch, kde treba čo najviac konať, keď hovoríme o základných právach v časoch kríze. Aké sú niektoré hlavné návrhy na e, konanie v e, tomto vyhlásení predsedu? V prvej téme, čo je ochrana predsedu, ochrana utečencov, sa zvrazňuje potreba používať štandardy ľudských práv, aby sa usmerňovali politiky e, pre utečencov. To znamená, že treba konať a na ilustráciu chcem uviezť, že účastníci vyzvali, aby praktické opatrenia zavedli inštitúcie a členské štáty, napríklad, aby e, vykonali všetko možné úsilie, aby e, identifikovali a použili všetko, e, všetky nástroje, ktoré majú zabezpečiť, že ľudia, ktorí žiadajú azyl, nebudú e, žiť v e, núzi a že im nebudú odopierané ľudské práva. Tiež, že v prípade detí sa musí um, umožniť urýchlený proces e, v tom vybavovaní žiadosti o azyl. Tiež sa e, hovorilo o úlohe e, miestnych spoločenstiev a obcí a e, tiež e, vyzývame členské štáty, aby e, vynahradili e, negatívny dopad krízy na e, obce a miestne spoločenstva. To e, napríklad e, predstavuje aj vynahradenie dopadov na cestovný ruch e, v prípadoch, kedy lokálny e, cestovný ruch e, kvôli utečenskej kríze skolaboval. Tu na miestne samozprávne orgány musia pracovať na tomto s občianskou spoločnosťou a miestne podnikmi. Tiež sa zúrazňuje prístup do EÚ a ochrana nových prichádzajúcich. Napríklad mnohí, ktorí prichádzajú do EÚ z oblasti konfliktu, trpia vážnou traumou, takže keď e, staveme na e, sľubných e, praktikách v celej EÚ, národné služby a MVO, ktoré pracujú s utečencami, môžu rozvinúť webové nástroje na poskytovanie psychologickej pomoci za pomerne malých nákladov. A tu je otázka nové technológie pri asistencii prekonávaní prekážok bola tiež predmetom fora a tiež e, dôležitá téma ochrany detí na pochode a tu na, e, vyzývali k naliehavej činom na fore a tu musí byť e, zabezpečené najlepší záujem dieťaťa, napríklad praktika identifikácie a registrácie pre všetky nesprávne deti sa môže zlepšiť tým, že sa použijú rôzne školiace nástroje a výcvikové nástroje pre e, ľudí v praxi v teréne a tu e, môžu zabezpečiť, e, že systematická ochrana práv detí môže byť poskytnutá aj prostredníctvom občianskej spoločnosti. A druhá široká téma tohoto fóra bola inklúzia. Mnohí tu mali obavy z nachádzania spôsobov, ako podporovať zásady rovnocenosti pre všetkých a zatiaľ, čo politická e, klíma stále viac toleruje všetky extremistické a xenofobné e, nálady. A čo možno s tým robiť? Jeden z návrhov v téme inklúzie um, bolo, že členské štáty majú posilniť orgány pre rovnosť uh, a sprísniť postihy pre incidencie a diskriminácie, aby tieto boli účinné a primerané a odrazajú sa a tiež sa uh, tu odvolávajú na dohovor OSN o uh, právach postihnutých ľudí čo je teraz súčasťou právneho poriadku. A tu hovoríme, že členské štáty a inštitúcie EÚ majú postupovať podľa príkladu tých členských štátov, ktoré poskytli vhodné zdroje na naplnenie práv postihnutých ľudí v praxi. Jedna z najsilnejších tém, ktorá e, vyplynula z toho fóra, e, bolo školstvo. Školstvo samozrejme je kľúčové pre e, podporu zodpovedného občanstva a spoločnosti ako napríklad nediskriminácia. Tu sa navrhuje, že orgány profesionálnej akreditácie môžu poskytnúť výcvik ľudských práv ako potrebný modul na zabezpečenie kvalifikácie v kľúčových odvetviach. Podpora sociálnych a ľudských práv eh, bola tiež kľúčová téma a to na pracovné práva všetkých eh, pracovníkov musia byť eh, rešpektované, ako aj pokus o zvýšenie miery zamestnanosti a to v spolupráci s občianskou a podnikateľskou spoločnosťou môžu hľadať účinné spôsoby na boj proti javu, ako je napríklad vážne formy pracovného vykoristovania. A teraz k tretej téme, čo je digitálny vek. Teraz sú jednotlivci stále viac prepojení v profesionálnom aj súkromnom živote, e, tak my musíme zabezpečiť, aby základné ľudské práva platili aj offline, aj online. A Digitálna doba spôsobuje vážne hrozby pri e, dodržovaní ľudských práv a digitálna agenda e, môže sa účinne použiť na to, aby sa znižilo riziko sociálnej e, exkluzie, teda vylúčenia a napríklad sa navrhlo, aby sa vytvoril prístup k ktorý by e, zabezpečil e, vypracovanie aplikácií pre ľudí, ktorí žijú v vidieckých oblastiach. A napríklad e, aj zneužívanie ľudí, ktoré sa môže prejaviť ako násilie, sa môže šíriť v sociálnych sieťach, ak to regulátori a zákonodarcovia nebudú riešiť. Preto sa považuje za podstatné, aby sa riešilo zabezpečenie slobod v digitálnom veku. A tiež e, účastníci na fóre navrhli, aby uvediem pár príkladov. Zber a používanie osobných údajov prostredníctvom nových aplikácií, napríklad v oblasti elektronického zdravotníctva, vyžaduje e, robustné zábezpeky pre dodržovanie ľudských práv a to je osobitne dôležité, pretože riadenie a spracovanie údajov je stále viac e, dodavateľsky zabezpečované od súkromnej sféry. A ľudia, ktorí e, študujú právo a ľudské práva, e, sa budú spájať s informatickými špecialistami a toto bude predmetom navrhu aplikácií do budúcnosti. A ďalšie praktické návrhy z tohoto fóra sú, že sa majú používať praktické, eh, inteligentné dopravné značenie a signalizácia. To znamená, že eh, môže mať eh, dopravné značenie a že červená by označovalo, že sa môžu nejaké osobné údaje, ktoré sa vyplňujú online, zneužiť inými. A to sú niektoré návrhy, ktoré vznikli z toho fora Vyhlásenie predsedu predstavuje 100 praktických spôsobov, ako riešiť výzvy pre dodržanie ľudských práv a tie e, boli vypracované vo výsledkoch 120 pracovných skupín a skoro budú k dispozícii online e, tieto výsledky. A tiež e, uvádzame, že čo konkrétni činitelia môžu urobiť na posilnenie dodržania ľudských práv a e, tiež e, sa tu hovorí o bodoch, čo urobí agentúra pre základné práva a na stranách 36 a 40 sa uvádza, čo bude urobiť, čo bude robiť agentúra pre základné práva. Toto fórum dosiahlo uznanie e, vzájomného konania medzi rôznymi aktérmi s dopadom na základné práva, Inštitúcie EÚ, orgány členských štátov, organizácie občianskej spoločnosti, um, privátny sektor, e, akademický sektor, tie všetky by mali spojiť svoje síly na ochranu základných práv. Základné práva e, nie je možné e, riešiť komplexne fragmentarizovaným spôsobom a na strane 3 a 4 vyhlásenia predsedu sa nachádzajú štyri hlavné témy, ktoré boli výsledkom konferencie. Čiže sú to boli to tri tematické oblasti a štyri hlavné témy. Poprvé, základné práva sa vzťahujú na všetkých e, my sa zameriavame na konkrétne spoločnosti, ktoré sú veľmi citlivé na zneužívanie základných práv, ktoré platia pre všetkých. V súvislosti s digitálnou érou je to jednoznačné e, E, takisto inklúzia. Inklúzia, teda začlenenie každej osoby v EÚ znamená, že základné práva sa vzťahujú na všetkých, mladých, starých, na všetkých. Ďalšia hlavná téma to je vzdelávanie. Vzdelávanie o základných práv, právach má základný, zásadný význam na všetkých úrovniach, od základnej školy až po vysokú školu, od súkromného sektoru po verejný sektor. Vzdelávanie nemožno ponechať iba na vzdelávacie inštitúcie. Vzdelávanie takisto musí používať nový jazyk, aby bolo dostupnejšie pre rôznych aktérov. Ďalšia téma sa týka inštitucionálnej zodpovednosti. A pokiaľ nie sú plnené záväzky v oblasti ľudských a základných práv, tak e, treba uh, e, urychlene konať. A napokon štvrtá téma to bola e, vec, ktorá sa často opakovala v súvislosti s osobami so zdravotným postihnutím, ktoré hovorili, že sa rozhoduje o nás bez nás a e, čo to znamená, e, že nič sa nesmie urobiť bez toho, že by sa neviedli konzultácie s tými, ktorých by jednotlivé opatrenia mali postihnúť. E, agentúra pre základné práva hovorí o 100 praktických návrhoch, ktoré sú obsahom vyhlásenia predsedu. My dúfame, že vy ako výbor LIBE budete môcť vo svojej vlastnej práci odkazovať na vyhlásenia e, predsedu a dokážete prispieť tomu, aby aj ďalšie fórum bolo úspešné. Ďakujem. Vážení kolegovia, teraz máte možnosť sa prihlásiť. Máme žiaľ e, čas iba do 3 štvrte na 5 e, ale a potom sa bude konať aj spoločné stretnutie s Eko, s výborom Ekonom, Ekon, takže máme skutočne len 15 minút a viem, že viacerí z vás sa zúčastnili na fóre a e, prosím, povedzte, prihláste sa tí, ktorí by ste chceli položiť nejakú otázku. Áno, e, dostanete slovo, ale prosím vás, aby ste boli veľmi struční, pretože na, celú túto, na celý tento bod sme mali k dispozícii iba pol hodiny. A pokiaľ dokážete stručne vyjadriť svoju otázku, verím, že budeme mať čas aj na odpoveď, pán Body. Ja som sa zúčastnil na tomto fóre. Bolo to v ten deň, keď sa hovorilo o digitálnej ére a ďakujem za dobre štrukturovanú rozpravu, bola veľmi užitočná a mal som aj možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi mnohých e, organizácií občianskej spoločnosti. Chcel by som v krátkosti poukázať na niekoľko bodov. Poprvé, e, to, že základné práva by sa mali uplatňovať tak offline aj online. To považujem za veľmi dôležité. Po druhé, e, povedalo sa, že my teraz e, sme v procese e, implementácie legislatívy, ktorá musí platiť pre všetky úrovne a všetky zainteresované strany. Je potrebné, aby sme takisto venovali pozornosť nejakej listine základných práv. To bol jeden z návrhov. Ďalej veľmi dôrazne sa hovorilo, že tak ehm, biznis, ako, teda podnikateľská sféra, ako aj ďalšie zainteresované strany by mali na národnej úrovni je spolupracovať s ľudskoprávnymi organizáciami. Tento návrh úzko súvisí s tým systémom dopravného značenia a doprav, teda, o, o, o, o tých ehm, semaforoch, o ktorých sa hovorilo. E, myslím, že k tomu sa ešte vrátime pri neskôrších diskusiách o tejto téme. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Ja by som chcela potvrdiť to, čo povedal pán Body. My sme, ja som bola takisto na tomto fóre v ten istý deň, keď sa hovorilo o digitálnej ére. Eh, ale eh, to, bolo, bola som, obávala som, že to bude nejaké formálne ritualistické vystúpenie, ale naopak bola som veľmi príjemne prekvapená tým, že tie rokovania boli eh, závažné k téme, hovorili rôzne strany, ktoré otvorene vyjadrovali svoje stanoviska a pre mňa bola dôležitá viackrát opakovaná téza, že e, veľmi veľký význam treba pripisovať vzdelávaní aj tých e, ľudí, ktorých predmetom činnosti je technológia, technika, aby si uvedomovali aj aspekt ľudských práv, pretože väčšinou osoby, ktoré pôsobia v tejto oblasti, nemajú dostatočné vedomosti o otázke e, o problematike ľudských práv. Takže toto bola téma, o ktorej sa E, diskutovalo. Ďalšia téma to bola inklúzia. E, my sa väčšinou zameriavame na mladých ľudí, ale tam sa hovorilo aj o e, starších ľuďoch, o ľuďoch na, na 40 rokov a toto je takisto veľmi dôležitá téma z hľadiska sociálnej inklúzie a rovnosti. A dôležitá téma to sú aj osoby so zdravotným postihnutím. Takže tá, téma, tá diskusia podľa mňa bola veľmi dobrá. Verím, že e, sa posunie ešte ďalej a bude si vyžadovať aj istú dávku tvorivosti, aby sa našli nové prístupy. Pani Gomez. Žiaľ, ja som sa nemohla zúčastniť. Dúfam, že na budúce sa mi to podarí a že viac e, členov sa bude môcť zúčastniť. Napriek tomu, e, pokiaľ ide o závery týkajúce sa ochrany utečencov. Považujem ich za veľmi kvalitné. Neviem si predstaviť nejakú oblasť, kde by existovali väčšie rozpory medzi tým, čo znamená EÚ, čo predstavuje EÚ a jej dôveryhodnosť vo svete a medzi tým, ako zaobchádzame s utečencami E, preto by e, agentúra pre základné práva mala robiť výskum, prieskum a predložiť závery z prieskumu e, v členských štátoch, pokiaľ ide o pomoc utečencom a dodržiavanie ľudských práv to sa týka všetkých tých táborov, ktoré napríklad existujú v súčasnosti v Grécku a kde dochádza predovšetkým k porušovaniu ľudských práv maloletých, kde nie sú zabezpečené podmienky pre primerané sledovanie e, maloletých bez prievodu, ako aj e, prípadov, keď sa osobám e, neumožňuje uplatniť svoje právo na zjednotenie rodiny. Eh, a eh, čelíme eh, digitálnemu digitálnej deliacej čiare, kde na jednej strane máme napríklad utečencov, ktorým sa povie, že musia využívať e, spojenie SCAP, ktoré jednoducho e, nie je k dispozícii, pokiaľ ide o podávanie žiadosti o azyl a tak ďalej. Čiže e, nie je tu zabezpečený prístup k týmto systémom. Takže otázka je, čo chcete konkrétne urobiť v súvislosti s prioritou pri pripisovanou právam utečencom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vystúpenie, ďakujem za úvodné slova. Považujem za dôležité, aby parlament sa zúčastnil takéhoto podujatia. Je to veľmi dobré. Nebudem e, teraz sa vedieť k tomu, čo ste nám sprostredkovali. Samozrejme, e, jedna otázka. V otázke sociálneho e, začlenovania ste spomenuli problematiku Rómov. Píšete, že ide o vývoj indikátorov a monitorovacích nástrojov integrácie Róm. Pokiaľ bude takáto požiadavka, považujem to za mimoriadne nutné Naša politická skupina o to e, žiadala. E, ide o diskusiu o e, ďalšie e, Rómov. Diskutujeme to o základných právach. To sa musí dodržovať je tu dôležitá požiadavka, aby sme niečo v tomto smere urobili v rámci diskusie o, o, problematike utečencov to trošku sa dostala do úzadia, a, ale je stále veľmi potrebná. Ďakujem. Pán Džirek. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja uh, veľmi krátko chcem sa opýtať um, praktickú, ale osobitne dramatickú otázku. Či ste hovorili o tých desiatich tisícoch zahynutých detí, uh, v Európe deti z imigrantských rodín. A pri e, tej príležitosti prvá otázka sa týkala fora a druhá sa týka e, činov agentúry. Či ste v tejto e, veci e, požiadali o informáciu od eh, Europolu, alebo či ste sa obratili na policajné eh, zbory členských štátov. Aké informácie máme už teraz? Čo môžeme odovzdať verejnej mienke našich eh, štátov? Ďakujem pekne. A napokon svoje Post. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som v mene socialistov, eh, eh, demokratov povedať, že pre nás je problematika Rómov je veľmi prioritná. K samotnej správe, keď sa pozerám na úvodnú časť, neviem to v tejto chvíli nájsť, takže prejdem k druhej otázke Hovorili ste o xenofóbii. A v tejto súvislosti moja otázka. A akou cestou chceli ďalej ísť, e, realizovať nejaké kampanie, e, vzdelávať a podobne? Ide o jednu z naj, nie, jeden z najnebezpečnejších e, prejavov v spoločnosti. Ešte ďalšia otázka. vy, e, vaša organizácia, ale aj my vo výbore LIBE by mali e, pôsobiť v úzkom kontakte. Potrebujeme aj e, nejaké nápady z vašej strany. Napokon našla som to, je to strana 5 a 6. Tu sa spomína zásada mm, zodpovednosti a solidarity Ehm, Nesmieme e, pripustiť, aby e, sa tu prejavovala zvola ehm, nacionalizmus a napokon, pokiaľ ide o deti, právo na rodinný život, právo na rodinu, e, to sa porušuje pretože mm, e, chýba tu práva na spoločný rodinný život, alebo sa veľmi e, porušuje. Na nešťastie náš čas už e, prakticky vypršil. Nemáte veľa priestorov, aby ste zodpovedali tieto otázky, ktoré boli častokrát veľmi podrobné. Všimol som si, že veľmi pozorne ste si to poznačovali Možno, že by ste súhlasili s tým, že by ste e, poskytli písomné odpovede e, týmto poslancom. A teraz, aby ste e, prinesli niekoľko základných, prepačte, záverečných slov, pretože pani komisárka už čaká. Ďakujem pekne za pozitívne hodnotenia a za veľmi obsahlé otázky. Chcem vás ubezpečiť, že agentúra v rámci svojho mandátu a viacročného programu sa venuje viacerým eh, otázkom, ktoré ste nadnesli. Aj eh, eh, rómska otázka tiež je pre nás prioritná, ako o tom hovoril pán predseda, v oblasti ochrany mm, utečencov úzko spolupracujeme pri ochrane hraníc alebo integrácie mesačne E, zverejneme správy o situácii s e, žiadateľmi o zi, e, o azyl v 9 členských štátoch vrátane Švédska. Viaceré dôležité poznámky to zneli, pokiaľ ide o digitálnu delecu čiaru Ehm, ako pán predseda naznačuje, na tieto otázky odpovieme e, písomnou formou. Chápem, že môj čas už vypršol, ale veľmi pekne ďakujem za vaše pripomienky, e, odporúčanie a odpovieme všetkým poslancom písomne. Poskytneme vám e, odpovede všetkých kolegov, ktorí kladli otázky. Ospravedlňujem sa kolegov, že som to musel prerušiť, i keď je to dôležitá téma ehm, ale chcel som e, vypočuť všetkých e, e, žiadateľov slov. Ďakujem pekne aj vám za zaujímavé vystúpenia, vážne kolegovia. A teraz bod programu 7, výmena názorov s pani komisárkou Jurovou, kom, pani komisárkou pre spravodlivosť a rodovú rovnosť. Poprosím ju, aby zaujala svoje miesto v predsedníctve. Začnem e, úvod, keď príde. Chcem pripomenúť, že komunista predložila návrh e, vykonávacieho rozhodnutia, e, pokiaľ ide o, o, o, o poskytnutie ochrany parlament má kontrolné pravomoci. Koordinátori diskutovali o tom 4. júla v pondelok. Komisia láskavo E, súhlasila s tým, že bude informovať náš výbor o tejto téme a koordinátori výboru sa stretnú i hneď po tejto schôdzi výboru a budeme diskutovať, e, čo ďalej, pokiaľ ide o e, to, čo povie pani komisárka, keď bude odpovedať na otázky. Takže zatiaľ preruším to, kým sa pani komisárka spolu s kolegami posadí. A zatiaľ môžete nám dať na vedomie, pokiaľ by ste chceli vystúpiť. Ďakujem. Aby sme pripravili zoznam rečníkov a potom, aby sme to uzavreli. Takže poprosím vás, aby ste naznačili prípadný záujem o vystúpenie. Kolegovia, máme k dispozícii iba 45 minút. Eh, spomínam to, aby aj pani komisárka vedela zosledať svoje pripomienky, aby zároveň umožnila vám eh, klásť otázky a prípadne potom eh, reagovať. Ako viete, 45 minút pre náš výbor nie je veľa, takže Pani komisárka by teraz mohla začať. Ďakujem. Vážne pán predseda, ctení poslanci výboru eh, Líbe, vážené dámy, vážení páni, som eh, vám vďačná za túto eh, príležitosť opätovne vymeniť si s vami názory, pokiaľ ide o mm, štít bezpečnosti, ide nový rámec pre ochranu e, osobných údajov, pre obchodné údaje ide o iný rámec, podstatne silnejšie ako e, stály mechanizmus Safe Hub, ktorý e, anuloval minulý, minulý jeseň Rosijský dvor. komisie, pozorne rozanalizovala štít bezpečnosti a sme presvedčení, že zaistí ochranu údajov v piatok členské štáty veľkou väčšinou viedeli podporu bezpečnostnému štítu. Počas uplynulých troch mesiacov sme stále spolupracovali spolu s americkými partnermi na tejto otázke. Najprv v novembri 2013 sme pripravili 13 odporúčaní a od oktobra minulého roku e, ide o kritérie e, e, súdneho dvoru rozhodnutí Šrams. Nový bezpečnostný štít zodpoveda týmto kritériem a odporúčaniam a prekonáva nedostatky starého mechanizmu Safe Harbor. Naposledy e, e, som vystupovala e, pred parlamentom 5. mája, deň predtým, ako Európsky parlament schválil uznesenie o bezpečnostnom štíte. Veľmi pozorne som si vypočul vaše názory, ako aj názory ostatných zainteresovaných, ale aj komisie. Teda komisia sa snažila re reagovať na to vaše uznesenie spolu so stanoviskom Úradu pre ochranu údajov a pracovnej skupiny 29 e, vyústilo do dôležitých vylepšení a vysvetlení a ešte viac posilnila bezpečnostný štít, štít súkromia. Čo sme dosiahli? E, otázka hromadného zhromažďovania údajov. To je veľmi dôležitý bod a bol v stredobode pozornosti diskusí so Spojenými štátmi Dosiahli sme e, dodatočné výsledky, dostali sme ďalšie ubezpečenie zo strany USA, pokiaľ ide o limita, e, obmedzenia a záruky. Je e, teraz jasné, že prvé hromadné zhromažďovanie sa použije výnimočne, pokiaľ pôjde o pokiaľ nie bude možné určiť konkrétneho podozrivého. Po druhé, aj e, e, keď Spojené štáty m, mm, uplatňuje filtre a ďalšie nástroje, aby sa e, sústredili na konkrétne požiadavky e, spravodajských služieb a minimalizovali objem zhromažďovaných údajov. A po tretie, týka sa to iba e, zlomku e, komunikácií a e, dát, ktoré prechádzajú internetom. Títo ubezpečenia umožnili komisii dospieť k názoru, že spravodajské aktivity Spojených štátov, pokiaľ ide o osobné údaje z Európskej únie, zostávajú v rozmedziach medziach toho, čo považujeme za potrebné a proporčné. E, E, e, takéto znenie potrebujeme e, uplatňovať, keď hodnotíme ekvivalentnú úroveň ochrany a hraničné hodnoty stanovené Európskym súdnym dvorom. Ďalej mechanizmus ombudsmana. Tu sme dostali ďalšie ubezpečenia, ktoré posilňuje e, naše stanovisko, pokiaľ ide o znepokojenie parlamentu a ďalších subjektov. Chcel by som zdôrazniť, že aj vaše diskusie e, s predstaviteľmi ministerstva zahraničia vo Washingtone umožnili dosiahnuť ďalší pokrok a chcel by som vám e, za toto dnes poďakovať. Čo sa nám tu podarilo dosiahnuť? Poprvé dostali sme dodatočné ubezpečenie, pokiaľ ide o funkčnú nezávislosť ombudsmana Teraz máme jasné e, záväzky v tom zmysle, že okrem toho, že táto osoba bude úplne nezávislá od spravodajského spoločenstva, e, ombudsman bude e, konať bez akýchkoľvek nevhodných vplyvov, ktoré by mohli ovplyvniť objektivitu a analýz ombudsmanky. Ďalej sme e, e, si vyjasnili, ako ombudsmanka bude spolupracovať s ďalšími nezávislými e, orgánmi, ktoré majú vyšetrovacie právomoci. Vysvetlili sme si, že ombudsman alebo ombudsmanka e, Ehm, dostane všetky potrebné informácie potrebné na výkon funkcií a na zodpovedanie eh, jednotlivých eh, mm, stiažností. Ako vieme, napravné opatrenia v oblasti vnútornoštátnej eh, bezpečnosti sú obmedzené nielen v Spojených štátoch, ale aj v členských štátoch únie. A práve preto sme e, e, trvali na tom, aby vznikol nový e, nezávislý mechanizmus nápravy, ktorý bude riešiť stiažnosti jednotlivcov. Tento mechanizmus sa vzťahuje na všetky osobné údaje a na všetky druhy komerčného transferu údajov z, z Európskej únie do Spojených štátov a vrátanie údajov, ktoré sa odovzdávajú na základe iných e, e, nástrojov ako štandardné zmluvné ustanovenia. To je potrebné, aby sme posilnili efektívnu ochranu a právnu istotu, pokiaľ ide o všetky právne, e, prebačte, dátové toky do Spojených štátov. Ombudsman predstavuje veľmi dôležitú inováciu. Po prvýkrát budeme mať mechanizmus na riešenie jednotlivých stiažností v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni. E, preto dôrazne e, vás e, vyzývam, aby ste neodmietali tento mechanizmus ešte predtým, ako sa vyskúša. Naopak, žiadam vás, aby ste zvážili všetky potenciálne prínosy a plusy. Skúsme dať tomu šancu, aby sme vedeli preukázať, že funguje to v praxi. Po tretie, v otázke uchovania údajov. Teraz máme explicitný záväzok zo strany spoločnosti zo Spojených štátov, že budú e, vymazovať tieto osobné údaje, pokiaľ nebudú potrebné na účely spracovania. To je e, ekvivalentné tomu, čo máme v súčasnej a budúcej legislatíve ochrane údajov. Po štvrté, Ďalej sme posilnili pravidlá, pokiaľ ide o ďalšie odovzdávanie údajov s tým, aby e, m, štít na zabezpečenie súkromia sa nemohol obchádzať inými spoločnosťami, či v Spojených štátoch alebo Indii. Po piaté, pokiaľ ide o možnosť jednotlivcov žiadať nápravu, to sa teraz vysvetľuje v rozhodnutí o adekvátnosti, najmä toto rozhodnutie jasne uvádza, že väčšina možností predstavujú alternatívy, to znamená, že jednotlivec nemusí vyčerpať všetky tieto možnosti v konkrétnom poradí s tým, aby dosiahol nápravu. Dovolím si pripomenúť, že v minulosti viac ako 90 takýchto klasických stiažností v oblasti e, e, e, ochrany údajov, teda požiadavek na e, identifikáciu alebo vymazanie, sa riešili na základe priamého kontaktu s príslušnými podnikmi. Očakávame, že takto bude aj e, e robené obdobne do budúcnosti, ale to sa zjednoduší, pretože sme výrazne posilnili spoluprácu medzi orgánmi, ktoré zabezpečujú výkon práva e, v Európe a v Spojených štátoch. To znamená naše orgány na ochranu údajov a e, Federálnou obchodnou komisiou a Ministerstvom obchodu na strane Spojených štátov. Komisie e, pripraví usmernenie pre občanov, ktoré im vysvetlí ich práva v súvislosti so štítom. Dosiahli sme záväzok Spojeného štátov, štátov o tom, že bude informovať komisiu o prípadnom vývoji legislatívy, ktorý by mohol mm, ohroziť fungovanie e, štítu e, súkromia. A to bude príspevkom e, v rámci spoločného prehodnotenia, kde spolu so Spojenými štátmi budeme hovoriť o fungovaní tohto rámca. A toto spoločné hodnotenie sa týka všetkých aspektov rámca, vrátanie národnej bezpečnosti, nápravných mechanizmov vrátania fungovania ombudsmana Rata s účasťou príslušných orgánov, a to nie je len e, zo strany Spojených štátov, ale aj e, e, z EÚ, napríklad našich orgánov na ochranu údajov. Predložíme správu o našich zisteniach, predložíme to EP a Rade a som pripravená diskutovať aj ešte aktívnejšej účasti Európskeho parlamentu a zde by ste eh, mohli zvážiť vymenovanie eh, osoby, ktorá eh, bude sa zúčastňovať spoločného vyhodnotenia štítu súkromia. Eh, vždy zdôrazňujem, že eh, kľúčový rozdiel medzi štítom súkromia a Safe Harbor eh, spočíva v tom, že štít je dynamický proces a osobne som odhodlaná pravidelne sledovať vývoj tohto štítu a som presvedčená, že to budeme robiť po obidvoch stranách Atlantiku použijeme ustanovenie o pozostavení e, fungovania tohto mechanizmu, pokiaľ Spojené štáty alebo jednotlivé podniky nebudú dodržovať svoje povinnosti. Uvedomujem si na základe minulosti, e, že nemôžeme to dať e, zamiesť pod koberec. Máme e, e, povinnosť a zodpovednosť kontrolovať, e, že tretie krajiny e, respektujú svoje záväzky a zaistujú ekvivalentnú ochranu osobných údajov Takisto ako aj my zabezpečujeme, že osobné e, údaje e, ich občanov tiež sú plne chránené v Únii. Štít e, súkromia poskytuje skutočné prínosy a je spojený so zodpovednosťou. Okrem toho, naše rozhodnutie o adekvátnosti jasne hovorí, že budeme vyhodnocovať úroveň ochrany štítu súkromia potom, ako E, všeobecné nariadenie ochrany údajov nadobudne účinnosť, aby som to zhrnula. E, Prehodnotený štít súkromia e, poskytuje prísnejšiu úpravu, pokiaľ ide o to, ako americké spoločnosti môžu využívať a spracovať osobné údaje. Ďalej ide o proaktívny monitoring a zabezpečenie výkonu práva zo strany amerických úradov. Máme po tretie viaceré možnosti nápravy pre jednotlivcov, vrátanie v oblasti národnej bezpečnosti. Po štvrté, sú tu zábezpeky, pokiaľ ide o obmedzenia a zaruky v súvislosti so zhromažďovaním a využívaním osobných údajov na účely zistenia národnej bezpečnosti a výkonu práva. A po piaté, pravidelné spoločné monitorovanie spolu s efektívnejším monitorovaním na strane Európskej únie štít e, súkromia sa e, e, bude naďalej posilňovať v zmysle požiadaviek Európskeho parlamentu a pracovnej skupiny podľa článku 29. Je to v súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvoru a teší sa plnej podpore členských štátov na základe nášho vyhodnotenia. Štít súkromia zistuje ekvivalentnú úroveň ochrany. Dúfam, že potom, ako si prečítate tento dokument, budete so mnou súhlasiť Domnievam sa, že je najvyšší čas, aby sme sa rozhodli a aby sme potom vyskúšali štít súkromia. E, e, realizácia tohto rámca e, je veľmi dôležitá pre európske hospodárstvo, pre podnikateľskú sféru, najmä malé a stredné podniky, ale aj pre spotrebiteľov, ktorí rátajú so schopnosťou odovzdávať údy do Spojených štátov. E, e, vyplní to e, právne vákuum, ktoré vzniklo po anulovaní mechanizmu Safe Harbor pred rokom a zaistí právnu istotu pre podnikateľskú sféru. Vy, e, europoslanci, ste zohrali dôležitú úlohu pri tom, že ste boli e, e, hnacou sílou diskusí o transatlantickom transfere údajov. Veľmi som vám za to povďačná a vyzývam vás, aby spolu so mnou ste spolupracovali, aby tento rámec bol úspešný. Ďakujem veľmi pekne. Um, Ďakujem pekne, teraz budem vyvolávať kolegov eh, v tom poradí, v akom sa prihlásili a keby ste sa mohli držať dvoch minút, bol by som vďačný. Začne pani Sipo. Ďakujem pekne. Ja um, mám pochopenie preto, že komisia celé ešte chce predosrieť pred voľbami v USA a ani e, eh, nespochybnem to, že nastali isté zlepšenia napríklad v oblasti eh, masového hromadného zberu údajov alebo napríklad e, nezávislosti ombudsmanky. Otázka je však, e, že či je to dosť dobre, alebo či, ak e, to opäť dajú pred súd, bude čakať rovnaký osud ako Safe Harbor. Chcem sa sústrediť na tri otázky. Prvá je, Pracovná skupina 20 eh, v apríli vyjadrila viacero kritických pripomienok, eh, hlavne čo sa týka komerčných eh, ekonomických aspektov. Pokiaľ viem, tak sa tu nič nezmenilo. Možno by komisárka k tomu mohla zaviať stanovisko. Po druhé, tento štít sa orientuje na existujúcu smericu z roku 1995 a samozrejme neodvoláva sa a nezohľadne e, nový balík pre ochranu údajov. Znamená to, že o dva roky sa tento štít bude musieť znova vyjednať, aby e, to bolo v súlade s týmto e, dátovým balíčkom. Posledná otázka je, že vy ste spomenuli, že v rade je široká väčšina pre tento predložený text. To znamená, že je tam e, niekoľko členov, ktorí nie sú s tým e, spokojní a počula som, že e, dva štáty vydali k tomu vyhlásenie. Môžete nám povedať, že čo je v týchto vyhláseniach alebo nám ich dať k dispozícii? Thank you for uh, being... Uh, Ďakujem za to, že ste boli stručná, pán Vos. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. Najprv sa chcem poďakovať pani komisárke za to, že ešte raz eh, nám toto prednesla a eh, keď to porovnám s cieľmi eh, našej skupiny alebo EPP, tak my samozrejme chceme zrušenie toho mechanizmu Safe Harbor a týchto 13 otázok, ktoré komisia prednesla, sa nám nezdalo byť dostatočných a tiež chceme mať voľný tok údajov a všetko by bolo e, lepšie zamrané a aby to bolo podrobené lepšiemu dohľadu a tiež lepšia rovnováha e, v konkurenčných podmienkách medzi Európou a USA s vyššími štandardmi ochrany údajov a s právnou istotou. A to všetko ja e, vidím, že ste naplnili a preto sa vám chcem poďakovať za to, že tie ciele, ktoré sme tu určili, ste naplnili. Možno, že to nie je úplne mm, dokonalé, že možno tých 2-3% e, e, tam chýba do dokonalosti, ale v zásade by som povedal, že podľa nás ten, práve si Shield e, dosahuje to, čo sme zamýšľali so zlepšením Safe Harbor. Podľa nás sa nám podarilo v týchto e, trojuholníkoch e, o e, ochrane údajov a základných právach a ekonomike dosiahli dobrú rovnováhu a že môžeme s tým byť veľmi spokojní a požiadavky, ktoré odzneli od Európskeho súdneho dvora, aby tu existoval mechanizmus e, dohľadu, tak e, to sa tiež zlepšilo voči prvému návrhu. A čo sa týka právnych dôsledkov a možností e, právnych prosvedkov, aj to sa zlepšilo, aj tiež sa zaručil lepší prístup. A čo sa týka e, získovania údajov od e, verejných orgánov, aj to sme chceli mať obmedzené. A myslím si, že toto je najlepšie, čo ste tam dosiahli, pretože s týmto hromadným zberom údajov sme vždy mali veľké ťažkosti, čo sa týka bezpečnosti. A práve v tomto niečo získať od USA je extrémne ťažké a preto si myslím, že je skvelé, ako ste to urobili. A ešte možno jednu otázku. Keby ste nám mohli osvetliť, e, aké sú tie jednotlivé možnosti občana, aby tu dosiahol právnu pomoc. Moja otázka vychádza z toho, že ja to, e, vidím, že tam e, zoznam možnosti ako napríklad ADR, ten Alternative Dispute Redress, to znamená alternatívne riešenie sporov a e, to e, znie ako e, ten Privacy Shield Panel, a teda aký je tam rozdiel. A tá možnosť, ktorá sa tu otvára s 5-6 rôznymi úrovňami, aby občan takto mohol eh, zabezpečiť naplne svojich eh, práv, tak to je ozajstná záruka. Sme tam na dobrej ceste a chcem sa vám za to poďakovať. Pani Intveld. Okay, thank you. Um... Ďakujem. Komisárke, myslím si, že nie je pochybnosť, že ten návrh alebo tá dohoda na stole je lepšia ako Safe Harbor No, to nie je otázka. Otázka je, či je to dosť dobré. A na rozdiel od predchádzajúcich rečníkov som bola trošku prekvapená, ako to hodnotí pán Vos, ktorý je sám právnik. Nie je rovnováha medzi zákonom a obchodnými zákonmi. Musíte naplniť e, právo zákona bodka. Ak sa vám nepačí, zákon, tak ho zmente. A to nie je o tom, že niekto e, má politický názor e, v sobotu večer v krčme, ale toto je o e, Európskom súdnom dvore, najvyššom súde v Európskej únii a toto je jeho stanovisko, na ktorom záleží. A tu sa naše názory lišia. Ja nie som právnička, takže nemôžem to posúdiť, ale nie som presvedčená, že toto je odolné voči Šrimcom a e, nie som si istá, že nemôžeme zaručiť, či pán Šrimc sa opäť s tým obratí na súd a potom bude mať opäť e, problém. A, a e, musíme mať e, istotu a dať ju našim podnikom a e, občanom. A tu e, istotu im tu nedávame, pretože stále je v tejto situácii istá neistota a to je potom e, ťažké pre podniky. A, e, chcem sa opýtať, že keď sa domnievame, že toto je štandard, tak chceme dať e, potom rovnaké podmienky pre ďalších dôležitých obchodných partnerov ako Čína, Rusko? Nie som si taká istá. Chceme s nimi podnikať za totožných podmienok? Ako sú tieto? Ešte stále čakám na odpovednú otázku o právnom štatúte udelených e, poistení alebo zábezpek, pretože to môže byť nejaká vyhláška alebo mm, skautská česť. No ak orgány USA e, sú tu vážne odhodlané, tak prečo jednoducho nepríjmu zákona a nedajú nám právnu istotu, pretože to je zdráhanie, ktoré nevytvára žiadnu dôveru. Ďalšia otázka dôvery je o ombudsmanovi, pretože jeden zo standardov, ktorý vyžaduje európske právo, je nezávislý orgán a ja mám vážne pochybnosti o nezávislosti ombudsmana, pretože e, Američania e, ju nenazývajú ombudsmanka, ale vyššia koordinátorka pre e, medzinárodnú diplomáciu. A podľa mňa to neznie ako niekto, na ktorého sa môžu obracať občania. A tiež e, ma neuistuje to, čo som tu počul, no možno, po, možno predseda to môže potvrdiť alebo poprieť a to, že pani Novely, že tá ombudsmanka nechce prísť do Európskeho parlamentu a stretnúť sa s nami a vysvetliť nám, ako vidieť svoje úlohy, pretože myslím, že to by bol veľmi dôležitý prvok pri budovaní dôvery. A potom k hromadnému zberu. To je kľúčové, lebo veľa sa tam robí, je to pravda, ale stále je to na okraji. A to, čo je hlavné, hlavná téma, nie tým postihnutá, a to je hromadný zber údajov. A o to nám hlavne ide. A musíme sa opýtať, či len príjmeme novú legislatívu a chceme plniť tie štandardy, alebo sa neberieme sami veľmi vážne a budeme postupovať ako by nič. Jedna pripojenka, ktorú ste podali, je, že Európsky parlament má byť zapojený eh, do e, toho prehodnotenia, tak myslím si, že zamer je to dobrý, ale nie je to dobrý nápad, pretože boli by sme viazaní doložkou o dôveryhodnosti a to by znamenalo o dôvernosti a to znamená, že už by sme nemohli vykonávať eh, dohľad a preskúmavať toto. A z mojej e, skúsenosti vyplýva, čo som tu 12 rokov, že či sme e, vážne vykonali e, nejaké preskúmanie a hodnotenie e, o prehodnoteniach od PNR a tak ďalej, ktoré by sme mali prehodnocovať a skúmať. Nikdy sme to neurobili, ale ja myslím, že aj keď to budeme robiť, tak nemali by sme byť zahrnutí do toho spoločného prehodnotenia, ale mali by sme ho skúmať a podrobať dohľadu. Výbor ďalší bude o 17.30. Takže prosím vás, hovorte ako pani Sipol stručne. Teraz Jan Olbrich, nech sa páči. OK. OK, I go. Um, thanks. Uh, also... Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať za vašu prezentáciu a za prácu, ktorú komisia e, vynaložila na túto oblasť potom, ako súd potvrdil rozhodnutie e, o tomto štite. E, tým 15 eh, rokov tu panoval nelegálny stav, pokiaľ ide o spracovanie údajov a poskytovanie údajov z EU USA. Myslím si, že je potrebné urobiť viac. Potrebujeme obnoviť dôveru občanov v účinnú a právne eh, zabezpečenú ochranu, ochranu, ktorej budú môcť skutočne dôverovať a dôveru, ktorú bude zabezpečovať EU. E, čiže nejde tu len o zlepšovanie, ktoré by bolo možné dosiahnuť, ale je potrebné dosiahnuť, aby to bolo v súlade so zásadami zakotvenými v legislatíve EÚ a posvetené súdnym dvorom. Ale otázka je, či to rozhodnutie skutočne splňa tieto požiadavky. Viaceré body tu už boli uvedené, nechcem ich opakovať, najmä pokiaľ ide o hromadný zber údajov. To je samozrejme vec, kde mne ešte stále chýba e, to, aby bola táto oblasť dostatočne zahrnutá do rozhodnutia. Každodenne sa zbierajú údaje, napríklad údaje o občanoch USA sa zbierajú do oveľa menšej miery, než údaje o ostatných. Môžete povedať áno, ale nás to my nemusíme e, zbierať údaje o všetkom e, e, a nemôžeme zachytiť všetky údaje o každom na svete svete, ale je to tak či tak diskriminačné, pokiaľ ide o občanov USA. A e, toto, tu v podstate ide len o výmenu prísľubov. A e, máme tu rozhodnutie súdneho dvora, ktoré hovorí, že e, právo e, legislatíva EÚ nie je dostatočná a nie je na takej úrovni, ako je ochrana údajov EÚ a že a samozrejme neexistuje žiadna reálna možnosť zmeniť legislatívu USA. Ale v každom prípade by sme mali urobiť istú skúšku a nejaký test test, ale testovanie neznamená, že niečo by malo byť uzakonené, uzakonené navždy. A vy naozaj môžete povedať, že áno, ešte sme sa tam nedostali, vyskúšame to, ale iba na nejaký čas a kým sa nebude aplikovať Všeobecná smernica o ochrane údajov a že by sa to testovanie robilo len v nejakom obmedzenom či časovo vymedzenom úseku. Ehm, a ten, tie údaje občanov USA e, to Eh, sú veci, ktoré boli spochybňované v minulosti. V roku 2010 parlament eh, zavrhol rozhodnutie o bezpečnom prístave. A niektoré skupiny v USA by si naozaj želali, aby Európska únia definovala vzťahy pre trans... My, my chceme, aby sme my ako EU mohli mať slovo pri e, určovaní či stanovovaní vzťahov transatlantickej povahy a musíme tak robiť urychlenie, pretože nám hrozí, že stratíme dôveru ľudí ešte viac. E, takže e, chcel by som len niečo spresniť, pokiaľ ide o e, pokiaľ ide o koordinátoru, nech sa, pa, ko, koordinátorku, nech sa páči. Pán, pán Albrecht ešte? Nie, pán Kirkop.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 Pani komisárka, som, ďakujem vám za to, že ste prišli. Členovia našich politických, našej politickej skupiny v parlamente by nikdy neboli spokojní s nejakým výsledkom, ktorý by predstavoval kompromis medzi EÚ a nejakou treťou krajinou. Ja som tiež právnik a myslím si, že tie poznámky, ktoré tu odznili zo strany právnikov, boli pána Vosa, boli skutočne na mieste, ale potrebujeme si urobiť byť taký širší pohľad na to, akým spôsobom sa e, zabezpečuje ochrana osobných údajov občanov z ekonomického hľadiska, pretože najmä pokiaľ ide o malé a e, stredné e, podniky, kde to je obzvlášť potrebné, je potrebné urobiť veľký krok vpred aj s pomocou ombudsmana alebo ombudsmanky. E, spolupráca musí e, byť e, lepšie zabezpečená, takisto otázka právnej nápravy eh, alebo opravných prostriedkov. Tu nám máme viacero možností a myslím si, že tieto opravné prostriedky sú dôležité. Takisto dôležité sú aj spoločné hodnotenia. Eh, to všetko treba posudzovať zo širšieho hľadiska reforiem, ktoré musia urobiť samotné Spojené štáty aj vo vzťahu k hromadnému zberu údajov. Ehm, ehm, smernice prezidentskej e, politiky by sme mohli zavrhnúť ako niečo e, podobné alebo porovnateľné s čestným slovom. E, ale e, zákon o súdnych opravných prostriedkach, prostriedkoch, pokiaľ je mají parlament e, urobil rozhodnutie a myslím si, že je čas, aby sme sa zamerali na to, aby sa zlepšila táto ochrana, aby sa vyplnilo právne vakuum ochrany osobných údajov občanov. E, treba nájsť E, spôsob, ale nemôže to byť e, len nejaký e, spôsob, ako zaplatať medzery. Potrebujeme, aby sme vystupovali pragmaticky a zodpovedne. Pani komisárka, ďakujem vám za vašu prítomnosť. Myslím si, že ste si počínali dobre v ťažkých podmienkach. Ďakujem. Takže musím úplne povedať, že e, ten postup, ako nastal, je trošku pozorhodný, že musel tam byť list od predsedu, ktorý sa obratil na vás, aby vy ste priateľsky sem e, prišli, pani Jurová, aby ste odozvali správu tam, aký je konečný výsledok a konečné znenie. E, samozrejme sme mysleli, že by ste to mohli e, predstaviť skôr a tiež e, sme si želali, aby Európsky parlament mal viac možností, aby e, svoje pripomienky mohol vyjadriť, ale je to všetko postavené na hlavu a nie, je to podľa nás v poriadku a tiež sme medzi koordinátormi o tom kontroverzne debatovali a ja si nemyslím, že to je správny pracovný postup. Viete, že to je veľmi horúca téma a myslím, že ako vás máme, e, my vás máme brať vážne a e, vy nás tiež berte vážne a ak by tomu tak e, bolo, tak by som bola rada, aby sme si tu nevymienali len komplimenty. A to je po, po druhé, keď si pozrieme tie výsledky, tak je to sklamanie, ak e, sa hovorí po nemecky, že je to nesprávna 50 lebo e, to, čo tam ide, nie je tam obsiahnuté. E, Privacy Shield je výborný, ale v skutočnosti to tam není a tiež sa skrýva zber údajov rôznymi bezpečnostnými orgánmi e, v USA. Dobre, na to sme zvyknutí. A e, ombudsmanka tam e, majster Kerry nám dal jasnú odpoveď. On napísal a my sme to dostali v prílohe, že e, ombudsmanka nemusí e, udeľovať žiadne právne prostriedky. A celá táto konstrukcia e, ombudsmanky je veľmi vágna a nezávislosť dozorného orgánu považujem za veľkú špekuláciu. A posledný bod, ktorý chcem menovať, a ten je jednoznačný a dlho sa o debatovalo a nič sa tam nezmenilo, a to je, že tá ochrana je, eh, alebo to, čo sa tu nazýva ako ochrana, má eh, platiť len pre občanov EÚ a eh, občania, ktorí nie sú z EÚ, sú vynechaní a to je porušenie európskeho práva. A nie je tam nič dobré a E, môžem povedať, že e, bolo by lepšie pred letnými prázdninami e, sa s tým rozlučiť a ísť na prázdniny, ale my to nepovažujeme za dobre a ako frakcia to považujeme za nenaplnenie rozsudku Európskeho súdneho dvora. Uh, Ďakujem, pán Bory. A pani Kobes sa vzdali svojho rečníckého času aby nám pomohli, takže je tu len pán López Aguilar, ale takisto poprosím, aby bol veľmi stručný. Ja uh, by som chcel povedať niečo v súľadí s tým, čo sa to už povedalo. Uh, Uznávam, že bol dosiahnutý pokrok a že v porovnaní s predchádzajúcou dohodou o Safe Harbor tu bol pokrok, predovšetkým pokiaľ e, ide o samotné uplatňovanie a to, ako to bude závisieť od e, účinnosti prezidentských dekretov, ktoré by mali zabezpečiť e, fungovanie tejto novej schémy, vzhľadom na to, že sa chystajú nové prezidentské voľby a v Amerike by sa tento vývoj mohol zvrátiť v prípade, že nebude prijatý záväzný zákon obidvoma komorami kongresu, ktoré by zabezpečili, že prezidentský dekret zostane účinný. A po druhé, rozhodnutie Európskeho súdneho dvora má za cieľ e, zabezpečiť e, výklad európskej legislatívy pod e, dažnikom ochrany ľudských práv, ale tá legislatíva sa vyvíja, ten proces je dynamický, pretože sa pripravuje nový balíček alebo nadobudne platnosť nový balíček um, o ochrane osobných údajov. Otázka je, do akej miery to môže ovplyvniť účinnosť tejto schémy. Ďakujem za vašu disciplínu. Pani komisárka, prosím, aby ste odpovedali na tieto otázky. Ďakujem veľmi pekne za tieto pripomienky, otázky. Pani Sipo, E, e, prijeli sme odporčenie skupiny 29 e, v obchodných záležitostiach. Na no, moje veľké prekvapenie, to sa ukázalo zložitejšie ako odporúčanie v otázke národnej bezpečnosti. Aspoň takýto mám dojem o tejto etape rokovaní. Takže e, schválili sa odporúčania, pokiaľ ide o, o, o uchovanie údajov, e, transfery. Presvedčili sme amerických partnerov, aby sa zahrnuli e, Norsko, Liechtensteinsko a Island, krajiny Európskej e, zóny voľného obchodu. Zapracovali sme automatické rozhodovanie. E, to sa bude posudzovať počas e, e, výročného vyhodnotenia a vysvedlili sme si možnosti, e, e, ako občania e, môžu sa domáhať nápravy. Takže riešili sme všetky odporúčania a je to odzrkadlenie v súčasnom znení rozhodnutia o adekvátnosti. Toto rozhodnutie a príslušné Ehm, dokumenty vychádzajú zo smernice e, e, z roku 95. Prepačte, že držím sa teraz prísne e, legálneho výkladu, ale hľadáme o riešenie a o zabezpečenie ekvivalentnej, ekvivalentnej ochrany údajov európskych občanov na základe súčasne platnej legislatívy, teda smernice. A samozrejme máte pravdu. Nemôžeme zatvárať oči pred tým, že termín e, implementácie nariadenia, všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa blíži. To bude 25. mája 2018 Eh, niektorí z vás, ako pán eh, Jan Albrecht aj niektorí ostatní ste o tom hovorili, musíme to urobiť eh, správnym spôsobom. V súčasnosti rozhodnutie o adekvátnosti reaguje na zvýšené požiadavky v porovnaní so smernicou, najmä v otázke uchovanie údajov, odovzdovanie ďalej údajov, ale nepochybne, nie že by sme nemali byť ambiciozní, ale musíme byť autentickí a dostatočne e, e, e, silní pri tom, že budeme vyvíjať tlak na americkú stranu. Už sme vyhlasili, že pre Európsku úniu e, otázka nariadenia o ochrane údajov je e, revolúcia v oblasti ochrany údajov v únii a naši americkí partnery sú si toho vedomí Takže e, pozriem sa na to po praktickej stránke. Ide o usmernenie a výklad všeobecného nariadenia e, pre ochranu údajov smerom k občanom a podnikom. E, počas tejto práce budeme úzko spolupracovať s orgánmi na ochranu údajov, ktorí, ktoré pôsobia e, v prvej línie a veľmi dobre sa vyznajú v tom, čo sa deje v tejto oblasti, kde sú hrozby a rizika. Budeme e, počas e, prvého, druhého prehodnotenia v lete 17 a 18 budeme sa venovať štítu súkromia z hľadiska možných vylepšení alebo úprav ale buďme opatrní. Hovoríme v súvislosti so štítom o potrebe e, e, zistiť právnu istotu pre podnikateľskú sféru a v oblasti legislatívy aj v iných oblastiach, keď e, zavadzate aj dobre mienené zmeny, niekedy dochádza k negatívnym dôsledkom. Musíme byť opatrní. Musíme zaistiť a zachovať právnu istotu a zároveň posudzovať možnosti vylepšenia systému ochrany e, v súvislosti so štítom e, e, súkromia, aby to bolo relevantné z hľadiska naredenia ochrany údajov. Opakujem, nemáme žiadnu voľbu a je to názor právnikov alebo právnika. Ak máme povinnosť zistiť ekvivalentnú ochranu súkromných údajov v Spojených štátoch a zistiť súlad s európskou legislatívou. Ak e, máme platné nariadenie, budeme sa tomu musieť venovať e, tejto problematike aj z hľadiska novej európskej úpravy. To bude e, hlavnou úlohou v období medzi prvým a druhým výročným vyhodnotením a slúbujem vám, že nebudeme zatvárať e, oči pred e, akýmikoľvek e, nepravostami. Pokiaľ ide o hlasovanie členských štátov, myslím si, že 4, 5 alebo 6 členských štátov sa zdržali a máme vyhlásenie Francúzska a Nemecka, ktoré v zásade vyhlasili toto. Akceptujeme súčasnú verziu máme určité pochybnosti, e, pokiaľ ide e, o to, e, či je to dokonalé riešenie, alebo je tam určitý priestor na zlepšenie. Takže dajme tomu šancu, skúsme, či, ako to bude fungovať, nakoľko to bude úspešné z hľadiska realizácie. Takže títo štáty skôr sa zaujímajú o prvý rok uplatnenia tohto štíta. Chcú to prehodnotiť o rok, ale o to nám ide všetkým. Pán Fos, ďakujem pekne za pozitívne hodnotenie. A samozrejme, musíme vyvažiť záujmy e, dvoch priorít, teda bezpečnosť a súkromie. Pokiaľ ide o podniky, a tu reagujem na Sophie Intveld, E, zákon musí platiť na všetky pochybnosti, ale vytvárame e, povinnosti navýše e, pre podnikovú sféru, ktoré vychádzajú z, z legislatívy, ale podmienky, povinnosti v otázke aj princípov toho všetkého, s čím sa musia stotožniť podniky, to predstavuje ďalšiu vrstvu, ďalší úroveň, ďalšiu uh, úroveň e, z hľadiska toho, čo je možné, čo je priateľné. A, a e, samozrejme nerobíme to najmä pre e, e, obrovské e, E, firmy, ale najmä e, predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktoré by mali e, mať možnosť využívať nové nástroje bez toho, aby ich zahltila nepriateľná záťaž alebo nejaké nové podmienky. Hromadné zhromažďovanie údajov alebo prepačte v otázke nápravy. Neviem, koľko ešte máme času. máme e, e, e, možnosť sťažovať sa pred podnikmi a podľa štatistiky 90% sa výbaví na tejto úrovni. Je, existuje alternatívny mechanizmus riešenia sporov, je možné to riešiť súdnou cestou, avšak odporúčame obratiť sa na orgány na ochranu údajov, Najkomplikovanejšia situácia e, vyvstane, keď údej sa odovzdajú do, do, do Spojených štátov a stiažnosť sa e, e, vzťahuje na dovozcu zo Spojených štátov, ktoré nespadajú pod pôsobnosť Európskych úradov na ochranu údajov a tu je možné sa obratiť na federálny obchodný výbor a mm, e, zvyšné e, e, prípady existuje arbitrážna komisia a dohodli sme sa s Američanmi, že európske občania dostanú technickú podporu zo strany európskych úradov na ochranu údajov, zo strany právnikov a budú mať možnosť využívať videokonferencie za podpory E, e, orgánom na ochranu údajov a som presvedčená, že arbitrážna komisia to bude tá posledná možnosť, ktorá sa bude využívať iba zriedka kedy. Pokiaľ ide o právne postavenie, samozrejme bolo by lepšie, keby sme mali nejaký zákon. Uznávam to. Máme e, listy, ktorých inštitúcie, nie konkrétne osoby, osoby, ktoré sú podpísané, e, to nepodpisujú e, ako jednotlivci, ale v mene americkej vlády. Čiže e, príslušné inštitúcie sa zaviazali urobiť maximum na to, aby štít zaistil ochranu údajov európskych občanov a dokonca aj po voľbách. Voľby vždy prinášajú za sebou určitú neistotu. Pozrime sa na to, čo sa e, udialo v e, Európe, ale teraz sa držme Spojených štátov. Samozrejme, voľby e, vytvoria istú neistotu, určitú neistotu, ale očakávame, že sa kontinuita zachová. Americké úrady sa zavezali k tomu a to bolo podpísané na najvyššej úrovni. Viaceré otázky smerovali k osobe e, ombudsmanky. E, podarilo sa nám bližšie vysvetliť e, práva moci a nezávislosti E, postavenie ombudsmanky v, e, v štátnej správe. Ombudsmanka bude musieť reagovať na stiažnosti. Žiadna stiažnosť nezostane nevybavená. Ombudsmanka e, bude mať možnosť dotazovať sa na úrovni generálnej inšpekcii, využívať ďalšie kanály a bude musieť odpovedať stiažovateľovi Eh, ohľadom toho, či sa dodržali pravidlá alebo nie. A mm, takisto, aké nápravné opatrenie sa eh, navrhuje. Ombudsmanka eh, mm, bude prispievať k výročnej analýze a na základe toho zistíme, ako fungujú orgány zaistujúce národnú bezpečnosť či sa vytvorí nejaká špeciálna inštitúcia na účely štítu e, súkromia. Nič podobné v Európskej únii nemáme. Ja osobne e, budem veľmi pozorne sledovať činnosť e, ombudsmanky. Pôjde o nový prvok a najprv e, skúsme tomu uveriť a uvidíme, nakoľko to bude úspešné a uspoko- uspokojivé v konečnom dôsledku. To Madame Ernst there was not much time for, for adding an... Myslím si, že už e, nie je čas na to, aby sme e, vymysleli nejaký ďalší e, e postup. A e, myslím si, že sme informovali e, Líbe včas. Ospravedlňujem sa, že došlo k dvojňovému preťahu, ale ubezpečujem vás, že veľmi E, e, vážne e, vnímam, vnímam úlohu parlamentu, a to nie len výboru Líbe, ale ďalších troch výborov, pre ktoré zvyknem sa postaviť a vysvetliť naše počínanie Se Nie som úplne spokojná. Urobili sme tento krok. Zobral som na seba zodpovednosť podpísať rozhodnutie o adekvatnosti a budeme robiť maximum, aby sa splnili všetky záväzky, všetky prísluby, ktoré som vám dala vám aj iným e, organizáciám a jednotlivcom. Budeme veľmi pozorne sledovať fungovanie štítu e, súkromia. Ak sa neosvedčí, ak e, niekto nedodrží svoje záväzky, pozastavíme fungovanie tohto systému. Domnievam sa však, že bude fungovať. Budeme sledovať aj zmeny e, v americkej legislatíve. Aj o tom bola jedna z otázok. Už uvažujeme o, o, o možných e, e, zmenách e, e v smysli prezident, prezidentského rozhodnutia aj príslušnej smernice. E, E, ako e, e, zmeny správnym smerom. Chceli by sme vidieť Spojených štátov veľmi presvedčivú legislatívu pri ochrane súkromia ľudí, ale ešte sme tam nedospeli. Ďakujem pekne, pani komisárka, kolegovia. Ako už som spomenul, hneď po tejto schôdzi sa bude konať stretnutie koordinátorov venované práve tejto téme a ďalším diskusiám. Ospravedlňujem sa kolegom z výboru EKON za to, že eh, oneskorene eh, mm, začíname pracovať na ďalšom bode. Poprosím kolegov, eh, aby sa dostavili ku stolu predsedníctva.